Good afternoon, dear colleagues. Dobré popoludne, vážení kolegovia. Začíname naše zasadnutie výboru ITRE. Začíname prijatím programu. Nie sú, ak nie sú pripomienky, tak eh, program považujeme za prijatý bez zmeny. A To, ale keby ste chceli niečo dodať, tak je to možné až do podorvozne. Druhý bod, to sú oznámenia predsedu. Prvé oznámenie, ktoré je najdôležitejšie. Bod programu 5 a 6 bude vymenený, bude vymenené poradie týchto bodov, takže začneme výmenou názorov s pánom Papšukom, a Patrikom Kajom, ktorý je riaditeľom Európskej agentúry bezpečnosti leteckej premávky a náš kolega Langen bude hovoriť o ETS v leteckej preprave. Vzhľadom na to, že tu máme zastúpený výbor EKON, významných predstaviteľov tohto výboru, respektíve, že zasadá výbor Ekon, takže kolega Langen nebude môcť prísť v tom čase, ktorý bol predpokladaný, takže sme vymenili toto poradie. A teraz veľmi dôležité oznámenie týkajúce sa vypočutia eh, dezignovaného komisára 15. mája predseda Juncker poslal Európskeho parlamentu list, ktorom informoval parlament o vymenovaní pani Marie Gabriel za e, kandidátku na e, členku komisie. Podľa pravidiel e, takýto dezignovaný komisár má byť vypočutý. Vypočutie organizuje konferencia predsedov, ale výbor ITRE bude zodpovedným gestorským výborom a predsedovia a koordinátori relevantných výborov budú zodpovední za konkrétnu organizáciu vypočutia. V tomto prípade vypočutie organizuje výbor ITRE. Je to samozrejme takmer logické, že to spadá do zodpovednosti tohto výboru. A to znamená, že ešte pred letnou prestávkou sa bude konať vypočutie e, tejto e, navrhnutej komisárky. Ako viete, pán, s pánom Ettingerom e, máme spoločnú zodpovednosť s kolegmi z výboru pre kultúru a vzdelávanie a tam bude zrejme situácia veľmi podobná. Takže Ďalšie oznámenia. V podstate toto boli všetko, všetky oznámenia. Teraz prejdeme k bodu číslo 3. To je prezentácia osobitnej správy Európskeho dvora auditorov, pokiaľ ide o podporu EÚ e, v oblasti vyraďovania jadrových zariadení. Je to výmena názorov s pánom Pilom Winom Ovenom, ktorý je členom Európskeho dvora auditorov. Vítam vás medzi nami. Pre nás je toto veľmi dôležitá téma, pretože e, pred nejakými desiatimi rokmi téma vyraďovania bola medzi nami mimoriadne populárna a teraz e, sme veľmi zvedaví, ako ako sa situácia časom vyvinula. Tešíme sa na vaše vystúpenie. Vy ste e, predsedom prvej komory Európskeho dvora auditorov. Máte na starosti trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Absolvovali ste Oxfordskú univerzitu, ako aj e, Londýnskú ekonomickú školu, ako aj Harvardovú ekonomickú školu. Pracovali ste v britskej verejnej správe a boli ste generálnym riaditeľom v oddelení pre e, klimatickú zmenu. V januári 2014 ste začali pracovať v, ako člen Európskeho dvora auditorov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, za tieto láskavé úvodné slova. Musím upozorniť, že budem hovoriť o týchto e, slajdoch. Ďakujem za možnosť predložiť našu osobitnú správu. E, e, pre mňa je pán Peko Lender, ktorý je auditorom a ktorý bol veľmi dôležitým e, pracovníkom pre vypracovanie tejto správy. Bola uverejnená 26. septembra 2016 a 29. novembra bol predložený výboru pre rozpočtovú kontrolu v tomto parlamente. Takisto som o tejto téme hovoril o, na seminári v tomto parlamente 6. februára e, a poslednom čase som túto správu predložil na konferencii na Litovskom parlamente. V Litovskom parlamente bolo to 28. apríla, takže ja sa ospravedlňujem tým, ktorí ste už e, túto správu počuli predtým. E, pokiaľ ide o tento audit, budem hovoriť o zisteniach a odporúčaniach. Samotný audit nasledoval po predchádzajúcej osobitnej správe z roku 2011 a teraz hovoríme o situácii, ako sa vyvíjala za posledných 5 rokov, to znamená až do apríla 2016. Nepochybne došlo k istému posunu v tých rokoch, odkedy bol audit dokončený. Ale myslíme si, že povaha e, vyhrďovania jadrových zariadení znamená, že táto téma je pre nás ešte stále veľmi relevantná. E, Zatváranie a vyraďovanie e, Eh, jadrových elektrární sovietského typu v troch, členskom, v troch členských štátoch eh, nezaznamenalo dostatočný posun. Litva má osobitné eh, výzvy v tomto smere. Má dva reaktory černobylského typu, ktoré boli vyradené a toto sa predtým nikdy nestalo. E, Európska únia preto podporuje finančne toto vyraďovanie od roku 1999. Do roku 2020 podpora EÚ pre vyraďovanie jadrových zariadení v týchto troch členských štátoch sa bude rovnať takmer troch miliardám eur, eur, z čoho e, Litva dostane zhruba polovicu. Skúmali sme pokroku, ktorému došlo od roku 2011, to znamená od overenia poslednej E, správy z auditu. Musím povedať, že sme sa nezamerali na otázky zhody verejného obstarávania ani bezpečnosti. A nesnažili sme sa ani nejakým spôsobom obhajovať alebo zatracovať jadrovú energiu a ani sme nechceli robiť závery týkajúce sa e, mixu zásobovania EÚ. Ako prebiehal audit? Auditori navštívili tieto tri uvedené jadrové zariadenia. Ja osobne som navštívil zariadenia v Bulharsku a v Litve spolu s predstaviteľmi EBRD. Navštívil som aj geologické úložisko, ktoré sa budovalo vo Finsku. Pokiaľ ide o naše zistenia, Zistili sme, že bol dosiahnutý istý pokrok od, od roku 2011 E, takisto došlo k rozmontovaniu takých e, oblastí, kde nebola vysoká radiácia, ako sú napríklad e, turbíny, ale pokiaľ ide o samotné reaktory, s vyššou e, úrovňou radiáciou tam sa neurobil pokrok. Hodnotili sme aj účinnosť vynakladania zdrojov EÚ a zistili sme, že nebola dostatočná, pokiaľ ide o oblasť vyraďovania jadrových zariadení. Ehm, e, my sme e, zistili, že neboli všetky e, ciele týkajúce sa tzv. nezvratného vyradenia neboli plne boli, boli dosiahnuté v podstate, pokiaľ ide o Bulharsko, tak tam to bolo dosiahnuté, pokiaľ ide o hospodárenie s odpadom. V, týchto, tejto oblasti všetky tri členské štáty dosiahli istý pokrok, ale zostávajú tu ešte mnohé infraštruktúrálne projekty, ktorých realizácia sa oneskoruje. Najväčšie oneskorenie sa zaznamenalo v Litve, kde sa termín 2011 e, posunul ďalších 9 e, rokov. Ešte stále zostávajú výzvy, pokiaľ ide o vyraďovanie vo všetkých troch štátoch. Tu sú uvedené príklady tých najväčších oneskorených projektoch. A pokiaľ ide o e, finálne e, riešenie e, ukladania či riešenia vyhoretého jadrového paliva, tak tu nás sa ešte tiež celkom E, nedosiahol potrebný pokrok. Bude potrebných zrejme 5,7 miliard eur, pokiaľ ide o financovanie. Tie, tento rozdiel medzi nákladmi na vyraďovanie a e, samotnými potrebami od roku 2011 sa zvýšil o 1,5 miliardy plus 92 miliónov na Slovensku. E, spolufinancovanie členských štátov je naďalej veľmi obmedzené, takisto personálne vybavenie sa znížilo. Napríklad v Litve sa e, takisto e, zaznamenali e, problémy, pokiaľ ide o personálnu vybavenosť. E, e tie skutočné náklady vyraďovania nezahrňajú aj náklady na finálne uloženie e, vyhoretého paliva. Na pravej strane tejto tabulky, v prvom riadku, v pravo hore vidíme sumu 5,7 miliard, to sú náklady na vyraďovanie týchto jadrových reaktorov. Ale keď tu pridáme odhad nákladov na konečné riešenie vysokoradiačného e, vyhoretého paliva, tak tá suma sa zvyšuje na 11,4 e, miliardy o dva riadky nižšie. Pokiaľ ide o hodnotenie komisie financovania vyraďovania jadrových zariadení, tak toto nebolo podľa nášho názoru adekvátne. Budúce náklady vyraďovania a konečné riešenie e, vyhoretého paliva e, E, nie sú dostatočne transparentné a to znižuje e, schopnosť plánovať a prijímať zodpovednosť. Komisia zareagovala na našu správu a hovorila o tom, že do roku 2016 boli vykonané dve dôležité hodnotenia. E, posledné hodnotenie národných programov vyraďovania a plnenia smernice o radiak radioaktívnom odpade bola, bolo uverejnené. Čo treba, čo treba urobiť? My sme urobili odporúčania, ktoré sa uvádzajú na tomto slajde. Uvediem len tie štyri. Napríklad pokiaľ ide o likvidáciu e, vysokoradiačného odpadu, a druhé odporúčanie, odporúčanie týkajúce sa tohoto definitívneho, tejto definitívnej likvidácie e, hovorí, že členské štáty by sa mali zapojiť do hľadania riešení, e, vrátanie riešení, ktoré sa prijímajú na úrovni EÚ a na regionálnej úrovni, samozrejme s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť. Komisia by mala tejto záležitosti venovať pozornosť vo svojej prvej správe Eh, parlamentu o implementácii smernice o radioaktívnom odpade. Pokiaľ ide o financovanie, urobili sme tri odporúčania E, tretie odporúčanie. Uvedli sme, že všetky tri členské štáty by mali uznať svoju vlastnú úlohu, pokiaľ ide o zásadu znečistovateľ platí a mali by byť pripravené prispieť z vlastného rozpočtu na financovanie konečnej likvidácie aj v rámci súčasného finančného obdobia a po, rozpočtového obdobia a potom. Okrem toho by komisia mala počítať s týmto zvýšením národného spolufinancovania. A napokon v odporúčaní číslo 5 sme odporúčil, aby boli prijaté účelové programy financovania a vyraďovania jadrových zariadení a že po roku 2020 by mali byť v týchto trojčenských štátoch tieto programy ukončené. E, čo to znamená? My sme tým mali na mysli, že pokiaľ je jednoznačne potrebné využiť prostriedky EÚ po roku 2020, tak jeden alebo viac týchto členských štátov by mali E, sa do toho zapojiť. A pokiaľ ide o ďalšie financovanie zo strany EÚ, tak e, muselo by byť založené na e, tých správnych stimuloch, muselo by byť časovo obmedzené a muselo by byť založené na primeranej úrovni spolufinancovania zo strany členských štátov. Uviedli sme, že je to možno urobiť napríklad rozšírením prístupu k európskym štrukturálnym a investičným fondom, aby aj e, vyraďovacie aktivity spadali pod financovanie z tohto balíka. Tým by som skončil. Ďakujem vám za pozornosť. Yeah, thank you. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu. Bolo to veľmi jasné, stručné a výstižné, takže môžeme okamžite začať diskusiu na túto tému. Pán Fox v mene EKR, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, a ja ďakujem veľmi pekne e, nášmu hostovi za jeho prezentáciu. No a mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli povedať, ja, aké sú, aké, aké právna zodpovednosť EÚ v, voči týmto trom reaktorom, pretože ja viem, že boli súčasťou predstupového procesu v týchto troch krajinách, ale máme nejakú právnu povinnosť vypísať nejakú biankozmenku, alebo je nejaká časová lehota, alebo by ma zaujímalo, koľko peňazí daňových poplatníkov, o koľko peňazí daňových poplatníkov tu ide v týchto troch prípadoch. No a vašej správe ste povedali, že tento program nevytvoril správne stimuly. No a pre mňa to znie takto, že tu sú európske, alebo tu je kota európskych peňazí, no a tieto tri štáty to míňajú bez nejakej kontroly a bez toho, aby vedeli, čo sa stane na záver. No a keď sa pozrieme na odporúčanie číslo 4, Hovoríte, že komisia sa má snažiť o navýšenie národného spolufinancovania. Musí napríklad eh, vo svojom rozhodnutí komisia jasne stanoviť podmienky, za ktorých môžu byť eh, projekty plne financované. A to znie ako, keby tieto programy neboli výnim, výnimkou a ako keby to nebola dobrá výnimka pre daňových poplatníkov. Mňa by len zaujímalo, či sa môžete vyjadriť eh, k týmto bodom ako jeden z našich auditorov a kto bojuje správne nakladanie zdrojov. Možno by ste nám mohli povedať niečo k tomu, ako sa vynaložili peniaze daňových poplatníkov do dnešného dňa. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom pán Kohlíček v mene GUE. Ďakujem veľmi pekne. Je síce samozrejme veľmi dôležité sledovať, ako sa peniaze tých, ktorí platia dane, používajú, ale oveľa dôležitejšie je, aby tí, e, ktorí viedli vyjednávania s novými členskými krajinami a donútili ich, aby tieto tri reaktory boli zlikvidované, aby tiež povedali porovnanie postupu práca v Bulharsku, v Litve, Um, potom samozrejme v prípade tretieho reaktoru v porovnaní s rovnakým postupom v Nemecku. Chcete, môžem hovoriť po anglicky. Takže my musíme porovnať proces likvidácie v Nemecku ktoré postupne a rýchlo postupujú, aj napriek tomu, že Nemecko má problémy s dodávkami energie a musíme porovnať, čo sa vyžadovalo od Bulharska, Litvy, od tretej krajiny a aké boli sluby, ktoré dostalo Bulharsko, pretože v Bulharsku existoval plán, postaviť novú elektráreň, jadrovú elektráreň, ale doteraz sa vôbec nehovorí a o tom, ako zaistiť, aby Bulharsko dokázalo postaviť Belené, alebo v Belené postaviť jadrovú elektráreň a samozrejme kvôli odstavke jadrových reaktorov v Bulharsku je nedostatok energie. A, a rovnaká vec platí pre ďalšie dve krajiny, pretože to je hlavný zdroj energie, alebo polhlavný zdroj energie e, pre všetky tri. No a mňa by zaujímalo, kto je zodpovednou osobou za toto zlyhanie. Ďakujem pekne. A ďalej tiež. E, aké je vaše odporúčanie, ako to zlepšiť? Ďakujem veľmi pekne. A ak môžem niečo dodať, alebo dodať pár ďalších otázok, v Európe je niekoľko ďalších jadrových elektrární, ktoré by mali byť tiež odstavené. Mohla by to byť tiež príležitosť nejakým ekonomickým záujmom No a možno jedna ďalšia otázka. My ste povedali, že programy EÚ nevytvorili správne stimuly. Ako by sme mohli pomôcť vylepšiť situáciu? No a posledná otázka. Po katastrofe v Kutu, vo Fukushime sme vypracovali stratégie pre bezpečnosť a jadrovej energie. A ja sa pýtam, či bolo všetko v súlade s novými nariadeniami alebo v niektorých častiach, pretože to bol začiatok odstávky likvidácie bol ešte pred Fukushimou Takže ako sa to organizuje z hľadiska našej novej legislatívy. Ďakujem. A ak môžem ešte, tak dáme slovo ešte zástupcom Európskej komisie, aby vám niečo k tomu povedali. Je to pán Gerasimos Tomasta, zástupca generálneho riaditeľa za DG Energy. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád poďakoval eh, členom dvora auditorov za ich prácu a za dobrú prácu počas tohto auditu, z ktorého sa nám podarilo výborne spolupracovať a komisia prijala takmer všetky odporúčania. Ja by som rád povedal pár slov k tomu, čo sa stalo od auditu prvé odporúčania. Časť z nich sa venuje špecificky trom programom na odstavku a jadrovej energetiky o jadrovej energie v týchto troch krajinách. Čo sa týka týchto troch programov pomoc odstávenia jadrových elektrární, komisia vykonala interné a externé štúdie, ktoré potvrdili, že po hodnotenie ex ante bola určené s dobrými odhadmi nákladov. Boli hodné v momente auditu, neboli, bolo to všetko riadne zdokumentované, ale teraz všetko zdokumentované od minulého roka. Záver je taký, že neexistuje finančný rozdiel pre súčasný MFF a že odhady nákladov sú, odne to bola práca ukončená po audite. Po druhé, komisia zvýšila transparentnosť týchto troch programov. My sme zverejnili výročnú správu, ktorú Rade a parlamentu dáme a tá rok 2016 bude pripravená ešte pred letnou prestávkou a podľa ďalšie informácie. Po tretie, naša práca, naše zameranie bolo na zaistenie zlepšenia bezpečnosti, čo bolo tiež jedno z odporúčaní. Zamerali sme našu pomoc a naše zásahy a programy na jadrovú bezpečnosť. Vo všeobecnosti sme zaistili a do roku 2020 zaistíme nezvrátiteľnosť procesu likvidácie. No a v prípade Litvy sa objavili osobitné problémy, všetky zmluvné spory, ktoré zdržali proces za ostatné roky boli ukončené a teraz sme už späť na správnej ceste s procesom odstraňovania paliva, ktoré zač- ktorý začal minulý rok. Tri členské, tri členské štáty, ktoré existujú programy, všetky transponovali do národnej legislatívy novú smernicu o radioaktívnom odpade. Oni spustili národné programy a národné správy, všetky na čase a odpovedali na otázky komisie. Takže pre tieto tri členské štáty myslím, že oni sú na dobrej ceste a dodržiavajú sekundárnu legislatívu a všetko je transparentné. Spolufinancovanie v rámci tohto MFF sa zvýšilo hlavne po odporúčaniach auditorov. Ja som veľmi rád, že sa dá povedať, že napríklad na Slovensku spolufinancovanie narastlo o 4,5 v roku 2014 2015 2015 2016 vytvorilo narastlo tiež 26%, no a čiže sa to aj v Litve, kde to bolo veľmi nízke. Po roku 2020 nemáme žiadne právne povinnosti a záväzky poskytovať podporu v týchto troch programov, V programoch. My vykonáme dopadovú štúdiu, hodnotenie do, a ďalšie hodnotenia, tak aby sme zistili, či ďalšia pomoc v všetkých prípadoch ešte je, je užitočná a zmysluplná a zaistili sme, aby členské štáty mali vlastné zdroje a, alebo mali zdroje, aby dokázali financovať po roku 2020 eh, pokračovanie programu, ak to bude potrebné. No a v neposlednej rade, ako povedal člen dvora auditorov, pred dvoma týždňami sme zverejnili našu správu pre radu a parlamento o odpade a prípade celé únie, kde sme zvíre, upozornili na výzvy, ktoré majú členské štáty v myslosti financovania a transparentnosti odstraňovania odpadov. No, to prvá správa, budeme ich vydávať každé 3 roky. Čím vyvinieme tlak a upozorníme na problémy vo všetkých členských štátoch, v každom členskom štáte, takže ja eh, určite uvítam príležitosť a ďalšiu príležitosť diskutovať a hovoriť o tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Henkel ešte chce požiadať o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Yes, thank you very much. Áno, ďakujem pekne. Mám ešte jednu otázku pre komisiu. Ja nechápem celkom presne odporúčanie 2a. Vidím rôzne možnosti a jedna z nich je, že každá krajina nie je vlastnú zodpovednosť za odstraňovanie jadrového odpadu. To je tá výhoda, že sú tu jasné zodpovednosti, ale má to je to tá nevýhoda, že tá krajina, možno nebude mať ideálnu lokalitu na to. No a ďalšia vec je, že my sme sa rozhodli nazvať európsku lokalitu, čo má nevýhodu, že zrazu komisia je za to zodpovedná, čo znamená, že možno aj nikto, ale musíme nájsť dobrú lokalitu. No a tretia vec je, že snažíme sa nájsť ešte hodnejšiu lokalitu mimo EÚ. No, lebo vieme, že sa zdá, že záujem v Austrálii napríklad. Takže ja sa pýtam, predložené týchto odporúčaní, čo robí komisia s týmito odporúčaniami v súvislosti s týmito troma alternatívami. Ďakujem pekne. No, my sme v našich odporúčaniach, odporúčaniach dvora auditorov, my sme akceptovali odporúčania, ja nechám na dvora auditorov, aby vysvetlili, čo presne vymysleli, ale my sme, akceptovali, že sa spustili rozpráva, diskusia, tom, že smernica o radioaktívnom odpade je veľmi, hovorí jasný, jasne, že členské štáty a operátor, ktoré používajú jadrový odpad, nesú za zodpovednosť. A smernica tiež, smernica, ktorú máme, zavezuje členské štáty, aby príjmali rozhodnutia o záverečnom uskladnení alebo odstránení. No, ale je možné, že sa nájdu nejaké spoločné riešenia v Európe a my sme vyzvali členské štáty, aby hovorili o tom, či chcú regionálne riešenia v Európe. Minulý týždeň uskutočnil NF e, v Prahe, Európske fórum, eh, kde celý panel, členské štáty a experti hovorili za a proti. Treba tiež si uvedomiť, že radioaktívny odpad nie je problém pre krajiny, ktoré vyrábajú elektrický prúd z jadra. Radioaktívny problém a to majú všetky krajiny. Napríklad lekársky, všade, tie krajiny, ktoré nevyrábajú elektrinu z jadra, tam ten odpad stúpa veľmi rýchlo práve, že? Takže nájsť riešenie je dôležitý problém, ale zodpovednosť nie sú operátori a členské štáty, kde sa to produkuje. Aj keď sa niekde uskladní v nejakých predbežným spôsobom alebo konečným spôsobom, tak ja to nesú zodpovednosť. No, nevylučuje sa, naša legislatíva nevylučuje, že dva členské štáty e, sa dohodnú a uskladnia radioaktívny odpad ako spoločnom mieste. Takže my sme spustili diskusiu expertov členských štátov a niektorí experti na konferencii, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň, vyjadrili prejavili záujem a dokonca aj v národnej legislatíve niektoré členské štáty naznačili, že otvorené zodpovednosti, otvorili zodpovednosť, že hľadajú spoločné riešenie so susednými krajinami. Nechce to posielať von. Ďakujem pekne. No a pán Win Owen zástupca Európskeho dvora auditorov. Nech sa páči, zodpovedzte prosím na teraz na všetky otázky a pripomienky. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem na každú. Sa budem snažiť zodpovedať na všetky otázky, ktoré tu zazneli, ale tiež doplním slova komisie. Takže najskôr pán Fox, ďakujem pekne za vašu otázku tomu, či Európska únia má nejaké právne zodpovednosti, čo sa týka týchto troch reaktorov. Počuli ste eh, veľmi jasnú pani Gerasimusa, že Európska komisia nemá žiadnu zodpovednosť po roku 2020. No a ja by som okrem toho ešte doplnil, že dopadová štúdia eh, komisie z roku 2011 hovorí že oni nepredpokladajú žiadne naše financovanie po roku 2020 a naša správa si to uvedomuje. No a by som ešte rád povedal v mene našich kolegov z Litvy, že moje prezentácie upozorňujú na to, že malé členské štáty s veľkým problémom a ak by to boli, tak viem, že litovský minister by, by upozornil na článok 3 protokolu prestupovej zmluvy, čo oni myslia, že uklada povinnosti EÚ. Ja chcem sa k tomu vyjadrovať, ja by som chcel vám povedať, že je tu problém eh, možných potrieb v Litve a možné interpretácie predstupovej zmluvy Komisia k tomu možno povie niečo viac, ale my sme to povedali jasne v odporúčaní číslo 5. Ďalšie otázke pán Foxa, či chcem ďalej sa vyjadriť k tomu, či sa doteraz dobre využívajú peniaze daňových poplatníkov. No, úplne povedané, už je jasne, že sa to nedá povedať. Odporúčanie číslo 5 nie je často, ale niekedy povieme, že mechanizmy financovania mali byť ukončené a odporúčanie číslo 5 hovorí o tom, že súčasný mechanizmus financovania do roku 2020 mal zaniknúť, pretože si nemyslíme, že to vytvorilo správne stimuly a správa je plná omeškaní nezhôd a v prípade Litvy je tu obrovský vlastne nedostatky vo financovaní z dlhodobého hľadiska. Takže celkom jasne hovoríme, že si nemyslíme, že súčasný financovací systém financovania vytvoril správne stimuly. A to je jasná ostrá kritika. Otázka no, otázkam pána Kohlička. Vy ste sa spýtali, a chceli ste porovnávať a proces odstavky, odstavovania jadrových reaktorov v Nemecku napríklad e, s Bulharskom a ostatnými sovietský, reaktormi sovietského typu. My sme neskúmali tento proces v Nemecku, takže ja opäť len hovorím môj ná, názor. A jediné reaktory, ktoré boli úplne odstaví, odstavené v EÚ, boli, sú nemecky. Nemecké jednotková cena bola trochu viac ako miliarda eur na reaktor. A ak by boli rovnaké reaktory, to by bolo, vychádzalo veľmi priaznivé v porovnaní s tými, ktorých hovoríme teraz ale ja musím povedať, že nemecké reaktory sú rozdielne od týchto reaktorov sovietského typu. Takže aj keby sme sa zaoberali nemeckými reaktormi, bolo by veľmi náročné porovnať jednotkovú cenu alebo jednotkové ceny o tom, ktoré boli odstavené najefektívnejšie a najvýhodnejšie. Ale je pravda, že Nemci majú najviac skúseností v EÚ, takže možno majú odborné znalosti, ktoré by boli prispieť aj v budúcnosti. Pán Buzek, vy ste sa opýtali na rozsah e, likvidácie inde, vyradovania inde v Európe, e, či tam možno je nejaká ekonomická príležitosť. Ja ďakujem vám za túto otázku, pretože v správe na strane 17 sme jasne uviedli, že či sa nám to páči alebo nie. Je to masívne rastúca oblasť pre EÚ, do ku koncu roku 2019 bolo 129 jadrových e, reaktorov v prevádzke a ďalších 91 bolo e, zastavených a iba 3 boli kompletne vyradené. A odhaduje sa, že Viac než 50 z tých 129, ktoré sú v prevádzke, e, sa do konca roku 2025 e, zastaví. A ľudia sa nezamýšľajú často nad tým, e, že keď sa niečo rozoberá, tak je to príležitosť na zamestnanosť, ekonomický rast a tak ďalej. Ale aj rozoberanie vecí je v podstate z môjho pohľadu to isté ako skladanie vecí, čiže určite E, tam budú s tým súvisiace veľké zmluvy a možnosť na zamestnávanie mnohých ľudí. Takže určite je to e, v našom záujme vnímať túto likvidáciu a vyraďovanie ako e, podnikateľský záujem a treba túto príležitosť naozaj zneťažiť, využívať ju. Pýtali ste sa na vyjasnenie tých stimulov, keď sme Eh, vlastne vytvorili ten eh, finančný program, že to nebolo dostatočne stimulujúce. No určite mnohí poznáte to, že veľa európskych financií eh, závisí od spolufinancovania z jednotlivých členských štátov, hm, týka sa to štruktúrnych fondov a myslíme si, že to je dostatočný stimul. Ak ľuďom dávate peniaze len tak, tak sa správajú inak, než keď do toho vkladajú svoje vlastné peniaze. Čiže Eh, keď do toho idú, tak povediať, s vlastnou kožou. Eh, čiže ak je všetko eh, ostatné rovnaké, ale sú v tom moje peniaze, tak skôr budem si sa zaoberať tým, aby ten projekt sa naozaj dobre zrealizoval, aby som z toho mal nejaký zisk. Čiže to je ten stimul, Pýtali ste sa e, na bezpečnosť pred Fukushimou a potom. E, máte pravdu, že tie teda tie predstupové, e, prístupové zmluvy boli pred Fukushimou a otázka je, že či požadované zatvorenie týchto prevádzok bolo potrebné. No a myslím si, že ďaleko sme sa už od toho odklonili. Takže mm, v poznámkach počiarov k týmto všetkým diagramom sa uvádza, že tie sovietské reaktory nemali tú betónovú a ocelovú e, vybudovanú ochranu, ktorú by sme očakávali či už pred alebo po Fukushime a preto boli zatvorené. A očakávam, že to tak aj ostane. A napokon ešte by som sa vyjadril k otázke pána Henkela, e, ktorá bola pre komisiu. A, e, a, e, už to bolo vlastne zodpovedané, ale pán Henkel, my sme sa tomu venovali a, vzhľadom na ten rozsah prác, ktoré sa mali zrealizovať pri e, dlhodobom skladovaní a jeden z tých členských štátov je veľmi malý a ešte stále je to len v tej nejakej takej plánovacej fáze, takže ako ste správne povedali, asi nemá zmysel, aby každý členský štát tak povedať, všet, všetky členské štáty, ak zahrniete napríklad radioaktívny odpad z nemocnic, tak e, že by každý musel niečo robiť, ale minimálne polovica je ešte nejako v tomto nukleárnom priemysle a majú pred sebou kus práce a možno to nie je z ekonomického e, pohľadu nejaké e, veľmi prínosné vykopať obrovskú jamu v nejakej krajine a možno geologicky to tiež nie je schodné, nemajú na to primerané podmienky. Uh, Takže osobne si myslíme, že e, je veľmi rozumné to, čo e, komisia iniciovala v svojom dokumente, ktorý zverejnila pred dvomi týždňami a síce, že tento dialog, e, ktorý spomínal Erasmus Thomas, by sa mal začať s členskými štátmi, aby sa preskúmalo, že kde sú možno vhodné regionálne alebo iné riešenia. Urobili to v kontexte interného trhu s energiami, o čom som už teda hovoril v tomto výbore a sú tam teda regionálne riešenia pre niektoré z tých víziev a bolo, bolo to teda úspešné v tomto kontexte a ten princíp by sa mal uplatňovať aj pri uh, tom skladovaní. Dúfam, že som teda zodpovedala na všetky otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Winhoven. E, ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme, že ste nám e, dali tieto dôležité informácie. Pán Kohliček ešte, nech sa páči, mal len jednu poznámku. Vaše vyhlásenie je trošku chybné, pretože tieto reaktory, staré nemecké reaktory, a uviedli ste reaktory ruského typu, sú všetky rovnakého typu, zohrievajú vodu tyčami, ktoré sú inštalované v e, kontajneroch a môžeme diskutovať o tom, aké e, bezpečnostné opatrenia sa majú uplatniť a je to veľmi jednoduché, tieto tyče, ak s nimi nie je žiadny problém, tak by sa dali recyklovať a ostatné je jadrový odpadový materiál. Ak by ste porovnali všetky tieto staré eh, reaktory, bez ohľadu na to, či eh, pracovali s vodou alebo inými médiami, eh, v zásade sú tam vždy rovnaké problémy. Obrovský, obrovské množstvo odpadu, ktoré treba niekde deponovať, preto som sa pýtal. A nezareagovali ste. Ďakujem. Pán Turmes ešte? Ospravedlňujem sa, že sa neskoro hlásim. Myslím, že je tu špecifický problém s týmto súvisiaci, teda s tými zatvorenými e, reaktormi, e, ale myslím, že tu máme ešte jeden väčší problém a síce, že máte e, pravdu, je to gigantická príležitosť na zamestnanosť, ale problém je, že nikto na to nevyhradil dostatočné prostriedky, aby sa to zaplatilo. Čiže máme tu jednotný trh a ak ste Mm, teda ak inštalujete tento materiál, eh, musíte eh, mať vyhradené prostriedky aj na to, ako ho budete deinštalovať, rovnako pri veterných turbinách a tak ďalej a tak ďalej. No a dnes, keď eh, E, sa porovnávajú teda jadrové, veterné a ďalšie elektrárne, tak vlastne pri týchto jadrových sa nerobí vôbec nič v porovnaní e, práve pokiaľ ide o vyhradenie prostriedkov na likvidáciu a vyradenie. A naozaj som nahnevaný na komisiu, pretože v roku 2004 v tej druhej smernici o e, energetickom trhu, ja som bol spravodajcom a tam sme mali vlastne pozmeňovací návrh na odpad odčlenenie týchto fondov prostriedkov na vyraďovanie. Vtedy eh, už nebolo dostatok prostriedkov a ja som dúfal, že počas týchto rokov budeme, eh, dokážeme nakumulovať dostatok prostriedkov a komisia vydala nejaké písomné vyhlásenie, bola proti tomu, aby sa segregovali tieto fondy, vydali svoje písomné vyhlásenie, ktorom nám slúbili že e, bude legislatívny akt prijatý, ktorý to vyrieši. Teraz máme za sebou 15 rokov a môj dojem, neviem, možno sa k tomu budete vedieť viedriť, môj dojem je taký, že toto je multimiliardový, multimiliardová trojciferná uh, diera mm, na uh, jednotnom trhu a keď nenájdeme riešenie, zaplatia to daňoví poplatníci a to obrovsky skreslí jednotný trh a komisia zatiaľ teda v tejto veci vôbec nekonala. Ďakujem pekne koniec otázok a posledné odpovede. Nech sa páči. V prvom rade sa ospravedlňujem pánovi Kochličkovi, máte pravdu. E, ospravedlňujem sa. Mal som na vašu otázku odpovedať, že nerobili sme audit nemeckých reaktorov a mal by som eh, to tam skončiť, eh, ale nesprávne fakty som uviedol, vy máte lepšie fakty a ospravedlňujem sa. Takže tieto eh, vody, teda reaktory s tlakovou vodou, ak to teda správne chápem, tie sú paralelné s tými, ktoré sú v Bulharsku na Slovensku, ale nie E, teda s tým obrovským problémom paralelne, kto, e, čo sa týka toho litovského reaktoru. Prikyvujete, takže asi sa e, teda zhodujeme. Dobre, ospravím sa, že som nesprávne predstavil tú situáciu v Nemecku. A tá posledná otázka, tam dám hneď slovo komisii, ale chcem ešte povedať, že z pohľadu auditora, pán Turmeš, pozrite si naše odporúčanie 8. Dobrým východiskom je transparentnosť a jasnosť. Kto má povinnosť a hoci budem asi veľmi nudný auditor, treba e, vlastne sa postarať o to, aby tie záväzky boli niekde zaučtované, pretože to je základ tej zodpovednosti a základ riešenia problému. A možno ste spravie, e, si všimnete, že niekedy bolo ťažké zistiť, kde sú vlastne zaznamenané tieto záväzky, takže to nie je úplne najlepšie východisko a komisia dostáva slovo. Nech sa páči. Pán Štefan Norman, pán Gerasimus Tomas. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať pánovi Turmesovi za otázku. Myslím, že situácia sa zlepšila od e, tohto incidentu, ktorý spomenul pán poslanec minulý týždeň sme zverejnili správu Rade a komisii o pokroku pri implementácii smernice o radioaktívnom odpade. A poprvýkrát sme túto správu zverejnili a myslím si, že budeme o tom musieť ešte trošku viac diskutovať. Ale komunikujeme v tejto správe, že na základe informácií, ktoré sme dostali zo všetkých členských štátov, náklady sa teraz odhadujú na 400 miliard eur. Je to poprvýkrát, že je akumulovaná informácia z členských štátov ohľadne odpadu a nákladov na e, spracovanie e, teda vyhoretého odpadu. A bohužiaľ, keď sme tú smernicu navrhli, tak rada a parlament teda v tom spolorozhodovaní netrvali lebo neakceptovali návrh komisie, aby tam bolo harmonizované vykazovanie e, a podávanie správ. Čiže E, musíme prepočítavať tie dáta, ale v tejto správe sme teda zverejnili v súčasnosti odhadované náklady, koľko sú akumulované fondy a to je jeden z tých hlavných bodov v našej správe. A budeme naozaj vyzývať členské štáty, aby konali v tejto veci a určite o tri roky teda vydáme novú správu, aby sme skonštatovali, aký pokrok sa dosiahol pri zvládaní tejto medzery. Čiže aspoň začíname s nejakou transparentnosťou v tejto veci. Ďakujem pekne, ďakujem pán generálny riaditeľ, ďakujem pán Win Owen za vašu prezentáciu a za zodpovedanie otázok. Bolo to pre nás všetkým veľmi zaujímavé a veľmi dôležité aj pre našu bezpečnosť. Ďakujem a všetko najlepšie. A poďme na ďalší bod v programe. To máme... To, to je energetická, hospodárna výkonnosť e, budov, tam máme ten zimný balík, e, balík e, z čistej energie, to je veľmi dôležité. A chcem povedať, že to je návrh správy o energetickej hospodárskej výkonnosti budov, správa pána Bencena, energetická hospodárnosť budov. A celý tento balík teda má na posúdenie ITRE. Je to prvý návrh správy, ktorý bol predložený. Nech sa páči, pán kolega, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj tieňovým spravodajcom komisii, zainteresovaným za veľmi e, dobré E, príspevky do tohto e, procesu zostávania správy. Ďakujem všetkým, ktorí sa od samého počiatku podielali. A našim, hlavný, našim hlavným cieľom musí byť, aby e, budovy boli energeticky dostatočne hospodárne, aby EU dosiahla svoje vlastné ciele a medzinárodné záväzky, záväzky pokiaľ ide o energetickú efektívnosť a dekarbonizáciu. Lepšie výkonné budovy majú veľký potenciál pre Európu z pohľadu zlepšenej energetickej bezpečnosti, zníženého dovozu energií do Európy, znížených účtov e, za e, energie pre spotrebiteľov, e, zdravšie životné pracovné podmienky a vyšený rast a zamestnanosť, najmä pre malé a stredné podniky. Hlavné zmeny e, z návrhu správy sa zameriavajú na tri hlavné témy. Zabezpečenie väčšej angažovanosti zo strany členských štátov, aby tam boli požiadavky na elektromobilitu priperanejšie a aby mm, boli skutočné stimuly na renováciu. Čo sa týka prvého bodu, e, väčšia angažovanosť členských štátov, navrhujem, aby sme vyjasnili, že cieľom EPPD je dekarbonizovaná eh, energeticky efektívna budova. Máme dlhodobé stratégie renovácie, ktoré rešpektujú národnú rôznorodosť v celej Európe a subsidiaritu. Návrh správy navrhuje, aby sa prijali ďalšie kroky na riešenie energetickej chudoby, aby tam boli ďalšie eh, stimuly aby sa budovali zručnosti, aby sa dostávali financie na trh. Potrebujeme viac eh, eh, súkromných prostriedkov. Okrem toho členské štáty musia upresniť, ako tie renovačné stratégie prispajú k cieľu energetickej efektivnosti na úrovni EÚ aby e, boli teda e, efektívne. Druhá e, vec, ktorá sa týka elektromobility, myslím si, že je to ambícia, ktorú široko vzdielame v tomto parlamente, aby sme podporili aj certifikáciu dopravy, čo prispieje k našemu úsiliu dekarbonizácie ale požiadavky, ktoré navrhuje komisia v oblasti e-mobility a infraštruktúry, vyvolávajú mnohé obavy u kolegov, stakeholderov, pokiaľ ide o náklady, udržateľnosť a renovačné stimuly. Preto navrhujem, aby sme sa v týchto požiadavkách sústredili na súvisiace renovácie, aby stimuly neboli niečím podkopané. Navrhujem tiež, aby sme obmedzili požiadavky na predkablovanie aby teda náklady boli na primeranej úrovni a aby tam možno boli nejaké naviace stanice. Ďalej sa správa venuje potrebe, aby verejné orgány prispeli k rolloutu a posledný bod e, stimuli na renovácie. Chcem e, vyjasniť jednu vec. Zdá sa, že je tu široko roz šírená obava, že tieto renovácie sú iba pre bohatých a privilegovaných. Pre mňa, keď teda hovoríme o renováciách, tak nehovoríme iba o izolovaní celého domu alebo o inštalovaní e, finančne náročných technológií do budov. Ja som pevne presvedčený, že je mnoho e, lacných a jednoduchých modifikácií budov pre bežných majiteľov, Začína to už od 20 eur, čo je napríklad terostatický ventil, ktorý sa veľmi rýchlo vráti. Cena, ktorá sa veľmi rýchlo vráti. Aby sme využili tento potenciál, musíme naozaj využiť všetky e, prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Čiže nie len renovať to veľké. Čiže navrhujem, aby správa sa venovala niektorým prvkom, ktoré by mohli byť v rozpore so stimulmi na renováciu. Týka sa to napríklad e, nadmerných požiadaviek na komunikáciu alebo nedostatok transparentnosti v týchto požiadavkách, e, zabezpečenie presných výpočtov v príbudovách. Na záver chcem ešte povedať, že sa teším na ďalšiu spoluprácu s tieňovými sporodajcami, s kolegami, s komisiou, a zainteresovanými subjektmi. Vítam diskusiu o pozmeňovacích návrhoch pred lehotou 8. Eh, júna. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you very much. Eh, It's my pleasure to... Ďakujem veľmi pekne. Takisto chcem poďakovať spravodajcovi, ktorý uh, odviedol veľmi dobrý návrh správy a Eh, Ďakujem za spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Záverom hovoril niečo o energetickej chudobe. Chcela by som začať práve touto témou. Energetická chudoba eh, sa prelína celou touto správou a eh, konkrétny návrh znie, že, ke, že keď členské štáty robia dlhodobé renovačné stratégie, musia do nich zahrnúť aj osobitné opatrenia, opatrenia na energeticky eh, najnehospodárnejšie budovy. Máme niekoľko konkrétnych nápadov, ako riešiť energetickú chudobu, ktorá sa líši medzi členskými štátmi, ale je to veľmi dôležitá téma vzhľadom na to, že bývanie je pre európskych občanov zásadne dôležité. Myslím si, že veľmi dobrým cieľom, ktorý vyjadril spravodajca, je snaha urychliť renováciu budov, lebo vieme, že e, budovy produkujú 40 všetkých emisí CO2, zatiaľ čo doprava len 30 Takže toto sú opatrenia, ktoré treba realizovať. Elektrické vozidla si vyžadujú infraštruktúru a som veľmi rada, že e, táto infraštruktúra, ktorá je e, najhospodárnejšia, sa takisto spomína v správe aj v súvislosti s renováciou budov. Do roku 2025 by všetky e, takéto Napríklad parkoviska mali byť vybavené infraštruktúrou pre elektrické vozidla a platí to aj pre budovy. Nechcem však príliš zdôrazňovať tieto opatrenia, lebo vieme, že nie je ekonomicky výhodné kupovať elektrické vozidla, pokiaľ nie je vybudovaná infraštruktúra a preto je potrebné prijať ambiciozne kroky. Ten celkový obraz je teda veľmi dobre načrtnutý. Ja by som chcela len upozorniť na eh, koherentnosť aktivít jednotlivých aktérov, ako aj nákladovú efektívnosť ľudí, ktorí žijú v domoch a spotrebiteľov. Nebytové priestory eh, sú tie, kde je potrebné urobiť viac, eh, pretože toto nie je Ehm, domov človeka, a, ale je to nehnuteľnosť, kde je potrebné takisto e, robiť tieto opatrenia, ktoré môžu byť e, veľmi rýchlo návratné. Ehm, takisto návrh správy Envy sa zaoberá e, zdravým prostredím vo vnútri budov. Tu chcem zdôrazniť, že nechceme spôsobiť nové problémy s vyšením hospodárnosti budov tým, že sa zhorší prostredie vo vnútri budov. Tak nechceme tvoriť nové problémy. A napokon Chcela by som navrhnúť e, jednu zmenu. Možno by bolo možné skombinovať úlohu ITRE výboru v oblasti energetiky, ale aj digitálnej e, dopravy. Takže spravodajca poukázal na tento ukazovateľ. Ja by som bola rada, keby sme my e, pridali napríklad niečo týkajúce sa vysokokapacitných sietí alebo e, z renovácií obnovy budov. Keď sa robí renovácia z hľadiska energetickej efektívnosti, tak by bolo možné zároveň zistiť, koľko by stálo, keby sa e, zlepšilo a zároveň zaviedlo aj e, prepojenie na e, optické, optické vlákna a, a vysokorýchlostné prepojenie. To by sa všetko malo urobiť naraz, aby to bolo nákladovo efektívnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán predseda a ďakujem spravodajcovi za túto veľmi dobrú, vyváženú správu. Sme veľmi radi, že taká, taký veľk, taká veľká dôležitosť sa e, pripisuje energetickej hospodárnosti a že sa venuje aj otázke e, e, vnútorného prostredia v budovách. Ehm, eh, tento Neviem. For, to, to have it as, as delegated acts, given that This is a very dynamic... Eh, toto je veľmi dynamický koncept, eh, ktorý môže mať viacero interpretácií v jednotlivých členských štátoch. Myslím si, že je takisto správne presunúť povinnosti aj na členské štáty. Členské štáty e, musia Eh, brať do úvahy všetky tie výhody, ktoré vyplývajú z zvýšenia hospodár, energetickej hospodárnosti budov. Musia teda predložiť svoje názory na túto oblasť. Myslím si, že to je takisto dôležitá oblasť tejto správy. Takisto by som sa chcel v krátkosti dotknúť dvoch vecí. To, je, eh, to, je, eh, to sú to obnoviteľné zdroje financi, energii a financovanie. Pokiaľ ide o diskusie takmer nulovej, nulovom energetickom štandarde a výrobe e, obnoviteľných zdrojov priamo na mieste, to si vyžaduje holistický prístup. E, keby sme e, my trvali na plnení konkrétnych cieľov pri výrobe obnoviteľných zdrojov priamo na mieste, tak by sme mohli stratiť zo zretela taký celkový obraz. Preto si myslím, že je potrebné ešte venovať pozornosť tejto e, snahe o takmer nulových e, energiách e, z hľadiska celkového tohto obrazu. A keď hovoríme o primárnych energetických faktoroch, myslím si, že by sme sa mali snažiť e, optimalizovať podiel obnoviteľných typoch energi- typov energií v celkovom bytovom fonde. E, Musíme sa to snažiť e, robiť dobre a to hneď od teraz, ako sa hovorí aj v samotnej správe. A teraz niekoľko poznámok k financovaniu treba e, využiť e, potenciál, ktorý ponúka využitie súkromného kapitálu, ako aj poskytovanie e, uistení investorom, pokiaľ ide o investovanie do projektov a aj lepšie zapojenie Európskej investičnej banky by mohlo prispieť e, využívaniu e, týchto prostriedkov v kombinácii so súkromným kapitálom. Takže záverom my e, sme, si myslíme, že je potrebné, aby sa ešte e, venovala väčšia pozornosť obnoviteľným druhom energii v súvislosti s bytovým fondom. Teraz e, grécky. A senor Benson por su informe, sobre todo por el eh, ser tan inclusivo. Con... Ďakujem, tuto. Uh, správu a za to, že spravodajca použil veľmi transparentnú metodiku, čo veľmi vítame. Chcel by som sa zamerať na tri veci. Poprvé, to je ten celostný pohľad na situáciu a potom je to mm, ekonomický a hlavne ľudský rozmer. Myslíme si, že je potrebné, aby sme boli ambicioznejší a potrebujeme sa, potrebujeme sa usilovať o 40-percentný podiel obnoviteľnej energie. A to treba zahrnúť aj do plánovania obnovy eh, budov. Pre nás je takisto veľmi dôležité, aby sme sa snažili o túto vysokú mieru ambicioznosti. Po druhé, to je ten celostný pohľad. My sa nemôžeme pozerať iba na budovy ako také, pretože tie sú súčasťou e, mestských štvrtí e, celkového prostredia. Preto ich musíme vnímať e, z takéhoto globálneho pohľadu, keď hovoríme o hospodárnosti, energetickej hospodárnosti budov. Napríklad v súvislosti so systémami vykurovania. Mám dva návrhy. Hospodárne, energetické hospodárne budovy a potom budú s takmer nulovou spotrebou energii. A tu musíme e, brať do úvahy nielen e, elektrické vozidla, ale aj trvalo udržateľnú e, dopravu. Prioritným cieľom by malo byť používanie bicyklov, verejnej dopravy, a podobne. A napokon to je ľudský rozmer. Sem patrí aj energetická chudoba. Musíme urobiť oveľa viac na to, aby sme posilnili aj aspekt ochrany zdravia, ako aj odbornej prípravy a, a zlepšovanie prostredia pre ľudí, ktorí pracujú v budovách. Týka sa to aj ľudí, ktorí majú vykonávať tieto energetické zlepšenia Vzťahuje sa to aj na dôležitých aktérov, ktoré, ktorými sú napríklad bytové družstva. Ďalej sú to samotné mesta, ktoré realizujú túto energetickú revolúciu na základnej úrovni. A ak to vnímame z pohľadu EÚ, tak tu oceňujeme pozornosť venovanú rodovej rovnosti v energetickom balíčku, o ktorom sa hovorí v tejto správe. Záverom technológia nízkej intenzity je takisto veľmi dôležitá pre celú populáciu, nielen pre najchudobnejšie vrstvy. Je dôležité mať k dispozícii technológiu, ktorá je prispôsobiteľná všetkým typom domácnosti. Ďakujem za túto prácu, za túto správu. E, nech sa páči v mene GUE. E, ďakujem veľmi pekne, ďakujem kolegovi za návrh správy. Chcel by som e, pripomenúť aj doterajšie konštruktívne diskusie s e, stienovými spravodajcami. Pre nás je e, energetická hospodárnosť budov prioritou našim cieľom je boj, aj, je to aj v súvislosti s našim bojom proti klimatickej zmene. Je potrebné prijať opatrenia na ochranu zdravia ľudí žijúcich v týchto budovách. Pre Ngue je dôležité, aby by sa príjmali aj opatrenia na znižovanie nákladov, ktoré musia znášať domácnosti, aby sa bojovalo proti energetickej chudobe. Netreba zabúdať na to, že to je veľmi dôležitý cieľ, pretože v súčasnosti je v Európe 23 miliónov domácností, ktoré sú energeticky chudobné. Na zlepšenie e, energetickej Eh, hospodárnosti budov je potrebné snažiť sa o to, aby náklady boli pre obyvateľov týchto budov eh, eh, aby boli primerané. Týka sa to hlavne tých najzraniteľnejších obyvateľov. Takisto treba lepšie riadiť využívanie obnoviteľných energií Takisto e, sem patrí aj financovanie inteligentných budov. Je to veľmi dôležité, ale na to je potrebné použiť aj verejné e, finančné prostriedky, aby sa stimulovalo použitie súkromných financií. Investície sa musia vynakladať tam, kde sú potrebné a nie len tam, kde sú investície najrentabilnejšie. Takisto pripomíname, že našou prioritou je obnova budov e, pre tie najnižšie príjmové skupiny obyvateľstva ako aj e, pre malé a stredné budovy, pre malé a stredné podniky. E, ďalšou otázkou je e, ochrana zdravia, znižovanie používania azbestu a takisto opatrenia pre boj e, proti energetickej chudobe. Členské štáty musia mať e, e, cieľené projekty a merateľné projekty v prospech spotrebiteľov. Naša skupina má však rozdielný názor v súvislosti s tým ukazovateľom inteligentných budov. My podporujeme e, financovanie inovácií, ale pokiaľ majú domácnosti e, zavádzať e, potrebné inovácie, nemajú na to potrebné alebo adekvátne finančné prostriedky. My podporujeme odporúčanie týkajúce sa elektrických vozidiel, ale tento návrh by nemal mať povinný charakter, pretože môže byť spojený s e, nákladmi, ktoré pre niektoré domácnosti môžu byť ťažko akceptovateľné. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pridávam k slovám ďaky. Ďakujem pekne spravodajcovi za prácu, ktorú vyvolal na tejto správe. On to správe povedal, je v tom veľký potenciál na zníženie spotreby energie, na zlepšenie energetickej bezpečnosti a zníženie eh, dovozov energie. Je to aj finančne rentabilné. Chceme tiež zjednodušiť administratívne postupy, Teraz je dole ten indikátor. Ja som spravodajcom pre nové energie, no a preto dúfam, že, alebo si myslím, že nabíjacie stanice pre auta sú veľmi dobré, nemôžeme to nechať len na, pri predinštalácii, vybudovanie takéto siete predpokladom pre dekarbonizáciu dopravy. Ja by som ešte rád poukázal na pozmeňujúci návrh 56 a dopady eh, na faktor eh, primárnej energie. Ja by som tiež chcel sa pridať eh, k predstave, že energetická chudoba by sa mala objaviť správe. Kolega socialistov a demokrata, to už povedal túto tému. Tam musíme silnejšie dať. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som na úvod chcela poďakovať vášmu kolegovi za jeho návrh správy na zvýšenie efektivity budov. Eh, hlavne sa musí venovať novým a nebytovým eh, budovám alebo nerezidenčným. Musíme podporiť tiež elektrické vozidla, ale eh, povinnosť nainštalovať nabíjacie sta, sta, stanice mm, na parkoviskách a v garážach je príliš prísne a preskriptívny. No, teda súhlasím s prístupom spravodajcov v pozmeňujúcom návrhu 21 a 29 a 30. Rovnako musíme dávať pozor na kvalitu vzduchu v nových ubytovacích budovách a rezidenčných budovách a, a preto musíme narušiť teplotné mosty a dobrú ventiláciu a tiež indikátor intervencie a efektivity, ktorý nemôže vytvoriť eh, nové náklady pre majiteľov a tiež musíme vyvinúť inteligentný systém v terciárnych budovách, nerezidenčných. Myslím, že technológie existujú, návratnosť investícií je veľmi rýchla, takže ja hovorím len toľko, aby sme to podporili. Ďakujem pekne. Pán Dan Nika, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som tiež rád povedal spravodajcovi, že vyvinieme maximálne úsilie na to, aby sme mali silnú správu a dovolte mi povedať niekoľko zásadných vecí pre nás. Energetická chudoba si zaslúži veľkú pozornosť, no a to znamená, že toto je veľmi dôležitý program a rovnako možno budeme čeliť situácii, kde z ohľadu na energetickú efektivitu. Zaostávame za tými, alebo teda neposkytujeme pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. počet eh, nabíjacích staníc pre elektrické hotanie nerobíme dosť. No a v budúcnosti možno roku 2025 budú elektrické vozidla veľa dôležitejšie a elektrické automobily budú oveľa lacnejšie a nebude dosť nabíjacích staníc. Prosím, zamyslíme sa nad tým teraz, nad tým, čo musíme robiť. Ďalej tie nové budovy, samozrejme všetky budovy, ktoré dnes sa stavajú, potrebujú mať program na nabíjacie stanice pre elektrické vozidla. Toto je trend, ktorý ide pred. Finančná pomoc je veľmi dôležitá. V Rumúnsku štátna podpora 10 tisíc eur pre elektrické vozidla, v roku 2020 bude lacnejšie kúpiť si elektrické vozidlo ako, ako vozidlo so spalovacím motorom, ale nemáme nabíjacie stanice. Ďalej, je tu komisia, treba aj povedať, že my máme rovnaký názor z DJ Edge a DJ Energy. DG Energy nepríjme žiadne opatrenia, ktoré by súhlasili s tým, čo, o tu teraz hovoríme v Rumunsku. V finančnom programe sme rehabilitovali alebo rekonštruovali 100 tisíc bytov. No a musíme podpisovať eh, zmluvy. Nie s celou budovou, ale s každým majiteľom bytu. A keď niekto povie, že nie, tak celé sa to rozpadne. Toto je hrozná byrokracia, ktorá ohrozuje veľmi eh, dôležité myšlienky, ktoré vychádzajú z programu financovaného EÚ. Takže prosím, vysvetlite to DG Regi, aby tento program fungoval, pretože podľa, že byrokracia veci by mali fungovať tak, ako um, predtým miestne samozprávy by to mali riadiť, pretože toto chcú, oni chcú len hm, realizovať tieto programy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Mám niekoľko praktických poznámoch. Ten návrh správy je zaujímavý, ale je robený trochu z nadhľadu a treba uvažovať nad tým, že existujú konkrétne ľudia, ktorí používajú programy, tak ako hovorí kolega Nika, ak sa sprivatizovali v veľkých domoch, byty, tak to nie je len záležitosť Rumunska a Českej republiky, štátov. My zápasíme s tým, že spoločenstvo vlastníkov je ako rozhľadaný, rozhľadané v rece blh. Takže dohodnúť so všetkými nejaké opatrenie nie je jednoduché. A teraz konkrétnym veciam. V prípade dnešných domov sú hlavné poistky tak veľké, že zásuvka 32A 5 kolíková sa dá inštalovať všade. V prípade dnešných starých domov. Takže vôbec nie je žiadny problém dnes prísť s elektromobilom na 5 kolíkovú <laughs> zásuvku sa pripojiť a v noci, keď je nižšia spotreba, tak si dobiť eh, kľudne pomaly príslušný elektromobil, aký logovia máte záujem, tak sa môžeme o tom ehm, detaľnejšie pobaviť samozrejme. Na rýchlo nabíjanie potrebujem zásuvku 64 A, tam potrebujem iný istič a tam potrebujem to príslušné miesto, kde budem nabíjať a mať aj príslušne dimenzovaný prívodný kábel. Takže si musíme rozmyslieť, či stačí 32 ampérov, alebo či je potrebný 64 ampérov. A keď ide o obnoviteľné zdroje energie, myslím, že by elektromobilite veľmi pomohlo, ak by pri každom väčšom obnoviteľnom zdroji energie musela byť táto 32 a zásuvka. Či už je to nejaký veterný mlyn, fotovoltaika, alebo čo netradičnejšieho, napríklad v Južnom Španielsku. Majú veľmi zaujímavé systémy, kde zrkadlami sústredujú energiu na koto a z pary vyrábajú elektrickú energiu. Takéto jednotky by pravidelne mali mať možnosť dobíjať v tých jednotkách, či už 64 amperovú zásuvku alebo niečo iné. ide o 30 kW a viac pri tých eh, obnoviteľných zdrojov a tej energetickej chudobe. Energetická chudoba skutočne existuje, má dva, tako, dve, dva aspekty. Jeden aspekt je, že ľudia si pri renovovaných domoch eh, nemôžu dovoliť nájomné, pretože je príliš vysoké, alebo si ani nemôžu dovoliť zúčastniť sa renovácie. Na druhej strane v niektorých štátoch Európskej únie máme v legislatíve zavedené, že minimálna zásuvka, musí pre toho človeka byť napríklad 6 amperový istič, aby mal energiu minimálne na tej elementárnej úrovni. Takže sú to tieto dve veci, o ktorých sa musíme rozhodnúť, do akej miery budeme chcieť, aby štáty sa zaoberali tou energetickou chudobou a ešte eh, raz technické riešenia máme. Ak chcete, môžeme sa o nich baviť. Ďakujem pekne. Pán Turmes. Ďakujem pekne, Jerzy. Najskôr by som rád poďakoval pánu Bencenovi za vynikajúcu správu. Ja myslím, že mám taký pocit, že čo sa týka nových budov, tak sme urobili veľký krok vpred. Aj, Samozrejme potrebujeme, aby každý pochopil, ako to budovať efektívnym, lacným spôsobom, ale aj pre tie nové budovy som rada, ale problémom v Európe sú tie existujúce budovy, a to nie len problém v Rumunsku, ale všade 80% budov, ktoré budú stať v Európe v roku 2050, už to aj dnes. Takže otázka je, ako pristúpiť k renovácii existujúcich budov. Nemyslím, že existuje nejaké univerzálne riešenie, pretože v rôznych krajinách sú rôzne budovy, čiže je to veľmi špecifické. No a v tomto ohľade myslím, že lepšie je posilniť dlhodobé, dlhodobú cestovnú mapu pre budovy. Keď sme urobili posledné ED, tak urobili sme niečo, bolo teoreticky úplne správne, pretože urobili sme niečo pre budovy v celom ED, ED a preto nie logický článok 4 ED teraz prechádza na budovy, ale bol to dobrý začiatok a teraz si musím uvedomiť, že mnohé členské štáty neprijali veľmi a neimplementovali veľmi dobre tento existujúci článok. Ja som nedávno bol v Rakúsku a hovoril som a tam som sa dozvedel, že ak chcete renováciu budov v veľkej miere, tak treba rozhodnúť, kto rozhoduje v kondomíniách. Ak jeden majiteľ v budove so 100 bytovými jednotkami a môže to celé zablokovať, tak sa nikam nedostanete. Na, na, ako to, to, o tom rozhodol, potrebujeme jednoduchšie pravidlá. Potrebujeme pravidlá, čo sa týka fiskálnej politiky a všetci vieme, že finančná politika, tak dane, to je národná otázka, ak ropa a plyn budú také lacné, tak samozrejme, že nie sú veľmi veľké stimuly na renováciu a jediný spôsob, ako to zrealizovať, myslím, že musíme posilniť dlhodobé cestovné mapy pre budovy. My k tomu predložíme nejaké pozmeňujúce návrhy, dobrú návrhu Benda. A ďalšia vec, ktorú som sa pýtal sám seba, je, že či máme účasť všetkých aktérov. Chceme hovoriť o nových podnikateľských modeloch, čo ako, čo má teraz Dánsko, ktoré osobitné fondy, No, špecializované firmy, kde sa o tom diskutuje, ako všetci aktéry, či v oblasti budov sa dia stadia z toho, rozprávajú sa, aké situácie, kde sú nedostatky. Nie je to len o technológiách, ide tiež o podnikateľské modely, my potrebujeme jednoduché veci. Takže ja by som na ne chcel hovoriť o tom, či nepotrebujeme tiež organizované fórum aktérov o renovácii existujúcich budov, okrem tej dlhodobej cestovnej mapy pre budovy. Ďakujem pekne. Pán Rubik, áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Aj kolegovi Bensonovi som chcel poďakovať za jeho správu, pretože to je jedna z tých správ, kde má veľké šance v Európskej únie zlepšiť dramaticky zamestnanosť. Keď by sme mohli zrekonštruovať 140 miliónov domov a bytov aj s našou kvotou 3%, hm, by to boli, ale je to veľmi veľká šanca bojovať proti nezamestnanosti my potrebujeme systémy stimulov pre všetkých, ktorí zobral toto oblasťou, potrebujeme nové fintechs, zlepšená návratnosť investícií pre vlastníkov, pretože keď sa investície rýchlo vrátia, tak keď sa vrátia investície o 10-15 rokov, a platiť stále tie isté čiastky, tak máme veľmi e, vysokú energetickú účinnosť. Fintech tu prináša veľké možnosti, takže to financovanie, ďalšie vzdelávanie, výskum a výdaje na výskum v tejto oblasti budú zohrávať veľmi veľkú úlohu. Samozrejme, musíme dávať pozor na to, aby sme nezaťažovali zbytočne občanov a preto v prípade daní, takže treba zistiť, ako by sme mohli umožniť, možni, mohli možni mieru odpisov, aby aj daňové zaťaženie na financovanie týchto opatrení bolo čo najnižšie. Najlepšie bolo, keby sme vytvorili systémy stimulov tak, aby bolo možné odpisovať aj z dane z príjmu 10 až 20 tisíc eur na rok a to by boli stimuly, ktoré by prinieslo veľmi veľa hospodárstvo aj jednotlivcom a myslím, že pre budúcnosť by to bolo veľmi dôležité. Čo sa týka zástrčiek alebo zásuviek, tak myslím, že pre mobilitu je to veľmi veľká výzva, pretože nie len je rozhodujúce nielen zástrčka pre jednotlivé byty, bytové jednotky, ale aj inteligentná sieť zohráva dôležitú úlohu. A v prípade elektromobilov nejaká batéria môže mať až 500 kg, koľko trvá, bude pripravená v prípade aut s 300 kW, kW je ten čas veľmi dlhý, takže potrebujeme štúdiu o tom, aby sme vedeli, ako postupovať čo najlepšie. Ďakujem pekne, to je úplná pravda. Pán náš kolega spravodajca, pretože najdôležitejší stimul by bol, ak by sme mohli ušetriť nejaké finančné prostriedky, no a minimálne v budúcnosti, ak by sme mohli ukázať niečo v našej správe, vyvodiť takéto závery, bolo by to výborným stimulom pre našich občanov. Že by sme mohli dodať niečo ešte k tomu v našej správe. A teraz zastupkňa komisie riaditeľka z DG Energy. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem spravodajcov, celý pánu Bencenovi za jeho vynikajúcu správu, tiež všetkým tieňovým spravodajcom a ďakujem aj za rozprávu, ktorú sme si práve vypočuli. Ja som veľmi rada, že vám môžem poskytnúť čísla na komisiu, ktorú máme, detálne o profitoch a prospechu pre spotrebiteľov. Ste povedali, je to balíček či, čistej energie a PPD, je kľúčovým elementom. PBD je dôležitým elementom. Rado by som prešla k niektorým a venoval sa niektorým bodom, ktoré spomenuli teraz poslanci Európskeho parlamentu. Poprvé, dlhodobá stratégia renovácie. Vítame, že eh, vítame toto, toto je veľmi dobrý prostriedok aj pre členské štáty, aby sme mali dlhodobú perspektívu. Aj to bolo posilnené v porovnaní s existujúcou EPBD a že správa sme správa zachádza ešte ďalej. No a po druhé, ak sa hovorí o financovaní a súhlasím z hľadiska komisie, že sú potrebné vysoké investície, potrebné, aby to bola zo súkromnej sféry a to je pre nás prioritná uh, oblasť. Máme štrukturálne fondy, kde úzko spolupracujeme s DG Regio a približne 17 miliard eur na roky 2014-2020 sa venuje o opatreniam energetickej účinnosti a to je trikrát viac ako v predchádzajúcom období. Áno, ale analizujeme krajinu po krajine, aby sme vedeli, koľko finančných prostriedkov išlo v špecifických oblastiach, ako boli použité. A nemyslím, že DG Regio má nejaké obmedzenia, ale môžeme sa pozrieť na rumúnsky prípad, zistiť, či sa dá robiť niečo dodatočné, ale v každom prípade je vlastne to zameranie na štruktúrálne e, fondy a tiež FC z dlhodobého hľadiska, kde to je viac o finančných nástrojoch. Máme veľmi dobré príklady členských štátov, vrátanie sociálneho bývania. Francúzsko Paríž známy príklad, e, veľa peňazí je cez finančné nástroje na sociálne bývanie. Po štvrté, dôležitá vec a som tiež veľmi rada, že si vypočuli názory poslancov. To sú nabíjacie stanice, ktoré navrhujeme EPPD, čo je taký novší element, už povedali, podpora mobility a elektromobily sú prioritou pre mnohé členské štáty, pre komisiu. Existujú rôzne spôsoby, ako to urobíte, ale je to diskusia, čo bol skôr vajce alebo sliepka. Eh, k preto náš návrh je, že jeden prvok na podporu elektrickej mobility poskytnutím nabíjacích staníc v rezidenčných a nerezidenčných oblastiach. Niekto upozorňoval na náklady, ale keď sa pozrieme na náklady inštalácie nabíjacej stanice, tak v priemere to stojí 2500 eur v nerezidenčných budovách a to pre kancelárskú budovu s 10 pracovnými miestami, tak náklad na renováciu sú oveľa vyššie a náklady na nabíjacie stanice sú 1 alebo 2 a z nákladom na renovácie veľkej budovy. Takže nie je to nákladné poskytnúť nabíjacie stanice, ale potrebujeme správne signály a v súlade našimi scenármi pre budúce potreby nabíjacích staníc tej oblasti, doplnenie toho, čo existuje už ako alternatíva, alternatíva alebo smernica o alternatívnej infraštruktúre, tak tak jedna z desiatich eh, jednu stanicu budeme mať na 10, 10 parkovacích miest, ale 10 z toho, čo potrebujeme. No a PBT pre rezidenčné a nerezidenčné oblasti to je veľmi dôležité otázke energetickej chudoby. Tu myslím, že energetická účinnosť môže veľmi prispieť spolu s sociálnymi opatreniami a my neustále opakujeme, že to musí byť tiež súčasťou sociálnej oblasti, ale EPPD že mohlo prispieť už energetickej chudoby 515 ehm, tisíc za 4,5 milióna domácnostiam a 23,3 milióny podľa eh, domácnosti podľa Eurostatu žijú v energetickej chudobe. Takže EPPD eh, e mohlo pomôcť a špecifické opatrenia tu. Ešte sú aj ďalšie opatrenia v balíčku, ale mohli by sme pomôcť niektorým z týchto domácností, ktoré majú a trpia nedostatkom energie práve opatreniami na zvýšenie energetickej účinnosti. Ďalšia vec, o ktorej sa hovorila, to je dôležité, to je všetko, čo súvisí s digitalizáciou a prepojenými budovami. A toto je za našim indikátorom inteligentnej pripravenosti a, a to zahraniať digitalizáciu tak, aby nové budovy a domy boli inteligentnejšie a lepšie prepojené v budúcnosti. Venujeme sa tomu a vítame návrhy. Dôležitým bodom, ktorý vlastne právne zaznel na diskusii v Envy, e, to sa týkalo zdravia a kvality ovzdušia a tam samozrejme treba k tomu prikladať významne, ale určite si uvedomujete, že to vychádza aj zo správy vo výbore Envy, že zdravie a otázky e, kvality ovzdušia vnútri to sú sa, tým sa tiež musíme zaoberať, keď hovoríme o opatreniach energetickej efektivnosti. A posledný bod ešte k obnoviteľným zdrojom energie, čo veľmi vítame. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Benson. You, Ďakujem, pán predseda. V prvom rade eh, ďakujem kolegom za všetkých eh, pripomienky. Veľmi sa teším na ďalšiu spoluprácu s tieňovými spravodajcami. A ak by ktorýkoľvek kolega chcel so mnou diskutovať o pozmeňovacích návrhoch, sme na to pripravení ešte do toho 8. júna, kedy je vlastne lehotá na predloženie pozmeňovacích návrhov. Zazneli tu otázky týkajúce sa viacerých článkov, ale hlavným zameraním musí byť um, veľmi Eh, teda mm, bytový fond veľmi efektívnych budov. Spolu s inými eh, smernicami v tom zimnom eh, balíku, to musíme teda riešiť. Je veľký rozdiel medzi 27 členskými štátmi, preto som sa snažil túto smernicu zachovať technologicky neutrálnu, ale je dôležité, aby sa členské štáty angažovali aj k naozaj realizácii výsledkov. Pýtal som sa na EIB, štrukturálne fondy a tak ďalej. Myslím, že je to veľmi dôležité, ale ak chceme e, vlastne to rozlúsknuť, potrebujeme na to aj súkromné financie. A ja dnes vystihnem, že máme pred sebou veľkú príležitosť aby sme mali silnú správu e, so silnou podporou z tohto parlamentu. To naozaj potrebujeme, musíme preukázať našu zodpovednosť, e, držať spolu. Keď čítame, čo sa deje v rade, keď ja si to teda čítam, že oni chcú v podstate len uh, zmierniť celý tento spis a myslím, že my by sme dokázali vytvoriť mnoho pracovných príležitostí, rastu, e, nižšie účty za energiu, e, lepšie bojovať proti eh, energetickej chudobe, zlepšiť kvalitu ovzdušia. Máme v Európe naozaj mnoho nezamestnaných, takže môžeme takto vytvoriť mnoho pracovných príležitostí a týmto chcem všetkým poďakovať a Samozrejme, môžete sa kedykoľvek eh, u mňa v kancelárii zastaviť eh, ešte do tej lehoty na predloženie pozmeňovacích návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí predseda, takže lehota na predloženie pozmeňovacích návrhov je 8. jún 2017 o dva týždne viac menej. Takže všetkým tieňovým spravodajcom ďakujem a samozrejme nášmu spravodajcovi a všetkým kolegom za diskusie s Európskou komisiou. A teraz prejdeme na bod 5. Výmena názorov s pánom Patrikom Ký, riaditeľom Európskeho úradu a Európskej agentúry pre bezpečnosť leteckej dopravy. Letecký priemysel je strategicky významným sektorom, ako viete tento sektor e, zásadne prispieva k celkovému hospodárstvu EÚ, k zamestnanosti, takmer 5 miliónov pracovných príležitostí v tomto sektore priamo aj nepriamo a prispieva to približne 300 miliardami eur do európskeho HDP. Komisia koncom roku 2015 prijala aviačnú stratégiu pre Európu to bolo predmetom parlamentného uznesenia. Naše uznesenie bolo prijaté pred pár mesiacmi a je tu silné prepojenie medzi politikou v oblasti leteckej dopravy a vesmírnou politikou, čiže naozaj e, aviač, aviácia by mala e, využívať napríklad e, aj satelitné inštalácie Európy, Agnos a Galileo Začneme teda našu diskusiu. Vítam pána Patrika Kaja, riaditeľa. Ďakujem, že ste prišli medzi nás a začneme e, vašou úvodnou prezentáciou. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán e, predseda, vážené poslankyne a poslanci, dámy a páni. Je mi veľkou cťou, že tu dnes môžem byť, že môžem predstaviť e, naše názory tomuto výboru, pokiaľ ide o účasť na raste zamestnanosti v Európe a pokiaľ ide o podporu európskemu priemyslu. Takže na úvod veľmi eh, hrubý prehľad o tom, aký je vlastne, aká je, aké je naše poslanie, Hlavným cieľom je najvyššia možná úroveň ochrany bezpečnosti pre európskych občanov. To je veľmi všeobecné vyhlásenie, ale to je dôležité, pretože to znamená, že chránime pasažierov, ktorí cestujú v Európe, ale takisto európskych občanov, ktorí e, cestujú v Číne, v Ázii, v Afrike, nielen na lietadlách značky alebo typu Airbus, ale aj na Boeingoch a všetkých ďalších typoch lietadiel, čo mm, možno nie je až také známe, a chcel som to dnes spomenúť, je, že v našom mandáte máme e, zabezpečiť najvyššiu možnú spoločnú úroveň ochrany životného prostredia. Keď certifikujeme stroje, lietadla, motory, kontrolujeme aj ich environmentálnu stopu, aby sme zabezpečili, že e, akceptujeme a dodržiavame medzinárodné štandardy certifikujeme všetky európske produkty a namiesto toho, aby sme mali 28 členských štátov, ktoré certifikujú 28 krát produkty, tak ako to bolo predtým, než sme vznikli. Certifikujeme len raz produkty Airbus v Európe a samozrejme toto prispieva k vytvoreniu jednotného trhu v medzinárodnej leteckej doprave a vytvára to rovnaké podmienky pre všetkých v leteckom e, odvetví. A ako posledné vyhlásenie k našemu poslaniu som do zatvorek uviedol to, že by sme mali uľahčovať aj export bezpečnostných štandard Európe, Európy a aj našich e, aeronautických štandardov pre, do celého sveta, pretože striktne povedané nie je to našim poslaním, aj keď e, teda náš americký protiažok Federal Aviation Administration má jasné poslanie, e, uľahčovať Amerike globálne vodcovstvo v leteckej e, doprave. Je to súčasťou ich e, poslania, na, u nás to tak nie ale myslím si a snažíme, pokúsim sa vám to ukázať, že ako k tomu pristupujeme, že je určite našim cieľom uľahčiť export európskych technológií a produktov. Na no, prvý pohľad, takže vznikli sme pred 15 rokmi, je nás asi 800 ľudí, e, sídlime v Kolíne, a stojí za zmienku, že máme 32 členských štátov, čiže 28 plus 4 členské štáty, ktoré podpísali mm, tzv. asociačnú dohodu z EASA a to je Švajčiarsko, Norsko, Island a Liechtensteinsko. E, čo určite stojí za zmienku je, že 70 nášho rozpočtu je zo samotného odvetvia tak to bolo v roku 2016 nejakých 96 miliónov eur, 39 je z rozpočtu EÚ a 7 miliónov sú príspevky z tretich krajín, teda tých štyroch, ktoré som spomínal, ale sú tam aj projekty sponzorované EÚ v medzinárodnej spolupráci. Takže 70% nášho rozpočtu je odvetvia samotného a rozpočet EÚ, ktorý riadíme, je iba na regulačné záležitosti, čiže navrhovanie regulatívov, ale aj dohľad nad členskými štátmi. Aké sú teda výzvy, pred ktorými sa ocitáme? V zásade všetci, nielen v EASA, ale aj na medzinárodnej úrovni, e, máme teda krátené, nedostatočné zdroje, škrty v rozpočte, čo niekedy je sklamaním, pretože aj keď teda priemysel financuje 70 našich e, zdrojov, chcú, aby sa pre, prostriedky e, vynakladali na ich projekty. My stále sme ešte obmedzovaní takými personálnymi škrtmi a škrtmi v rozpočte EÚ. Máme pred sebou mnohé rôzne podnikateľské modely, čo sa týka európskej spoločnosti v aj teda v leteckom priestore a konkurenciu máme z USA, teda aj podniky EÚ, ktoré vyrábajú letecké e, produkty v Číne alebo v iných krajinách na svete. Ďalšou výzvou je digitalizácia nášho odvetvia s tým rizikom, ktoré to v sebe obnáša, čiže tá kybernetická bezpečnosť. A to je ďalšia téma, ktorú som tu chcel spomenúť, teda mm, bezpečnostné riziko, vzťah medzi bezpečnostným a e, týmto rizikom. Takže chcem vám povedať, čo plánujú USA, pokiaľ ide o zákaz laptopov na letohto USA. To bude mať určite dopad na bezpečnosť no a v neposlednom rade Máme dočinenia s priemyslom, ktorý sa inovuje veľmi rýchlo. Máme e, priemysel, ktorý veľmi rýchlo uvádza produkty na trh a my musíme dokázať anticipovať, aby sme pomohli vlastne nášmu odvetviu. Ak teda môžem e, len dve témy, e, na dve témy sa zameriam počas svojej prezentácie. Poprvé, ako potvoríme naše e, firmy na tomto medzinárodnom trhu a po druhé, ako môžeme zabezpečiť, že budeme dostatočne prispôsobení, že podporíme zavedenie nových technológií. V prvom rade medzinárodné a pre, prítomnosť na medzinárodnom e, trhu. Čiže keď si zaregistrujete lietadlo v jednej krajine, tak táto krajina musí to lietadlo certifikovať. Čo znamená, že napríklad ak Airbus predá lietadlo do Vietnamu, Vietnam musí toto lietadlo certifikovať. A samozrejme, pre niekoľko z týchto krajín je to len taká, také administratívne posúdenie, ako náhle je e, to lietadlo e, certifikované EASA, nemôžeme technicky posudzovať, či e, teda si tú certifikáciu zachová, ale vo viacerých krajinách vlastne spochybňujú tú prácu, ktorú robí EASA. Čiže v dôsledku toho potrebujeme podporu predajú európskych produktov, aby sme pomohli národným orgánom certifikovať naše produkty. No aby sme to mohli dosiahnuť, máme viac než 120 eh, takýchto pracovných dohôd, kde sa hovorí o tom, ako by sme mali spolupracovať s tretimi krajinami a podporujeme Európsku úniu v troch bilaterálnych eh, dohodách. To sú dohody o vzájomnom uznávaní, ktoré máme s USA, Kanadou a Brazíliou. Máme štyri eh, stále medzinárodné zastúpenia v Kanade, v Montreali, v USA, vo Washingtone, v Číne a v Singapure. Takže máme 5 zamestnancov, ktorí pracujú vo svete eh, v porovnaní s tými 150 zamestnancami, ktoré má FAA, ten istý vlastne účel na celom svete ale e, ešte stále sa snažíme urobiť maximum preto, aby sme podporili export európskych produktov. Teraz e, sa pozriem na výskum a vývoj. Keď porovnávame objem prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v USA a v Európe v oblasti leteckej e, dopravy, tak sa dostaneme k rovnakej cifre 900 miliónov eur v USA a nejakých 880 miliónov ročne v EÚ. Ale spôsob, akým sa tieto peniaze vynakladajú, sa veľmi odlišuje. V USA sú dva hlavné programy. Jeden, jeden je FA, druhý je program NASA. A v Európe máme viac než 20 rôznych programov, vrátane národných programov, e, ktoré sa zaoberajú veľmi podobným druhom činnosti. Napríklad e, výskum týkajúci sa bezpečnosti, tam je asi 20 miliónov eur ročne vynaložených v USA a v Európe je to len 4 milióny eur ročne. No a táto štruktúra umožňuje USA, aby lepšie reagovali. Čiže FAA má vlastné výskumné e, stredisko s 2000 zamestnancami, majú 13 centier excelentnosti, e, kde môžu teda klásť e, naliehavé otázky, ktoré sa rýchlo zodpovedajú a veľa peňazí a úsilia vynakladajú na e, implementáciu inovácií. No a kde by sme mali byť ešte viac nepokojný je, že iné krajiny, napríklad Čína, ale aj Japonsko a Južná Korea, investujú stále viac štrukturovanie do výskumu a vývoja. Keď e, to porovnáte s našou situáciou, EASA nemá rozpočet na výskum a vývoj, čiže musíme použiť naše dotácie z EU na financovanie e, našich aktivít výskumu a vývoja a snažíme sa o to e, takým obmedzeným spôsobom, s veľmi konkrétnymi otázkami bezpečnosti, helikopterové operácie a tak ďalej. Ale keď, e, ako dnes v USA, je tu riziko e, požiaru z litiových batérií v batožinovom priestore, tak EFAA rozbieha výskum a my nemáme na to prostriedky, nemáme na to financie, nemáme na to organizáciu, ktorá by to mohla urobiť a nemáme ani pravidla obstarávania, ktoré by nám to umožnili. Podielame sa na horizonte 2020, ale veľmi obmedzeným spôsobom a takým fragmentovaným. Naša úloha vo výskume je veľmi zúžená v porovnaní s tým, aká by mala byť a mohla byť v takom in, inak zorganizovanom eh, systéme. No a ako som povedal, nemáme mechanizmus, ktorý by riešil naliehavé požiadavky na výskum. Takže čo by sme mali urobiť do budúcnosti? A viem, že váš výbor bude veľmi kľúčový v eh, príprave nových eh, pravidel governance výskuma vývoja a vynakladanie prostriedkov Takže e, potrebujeme posúdiť priority e, na dopravnú bezpečnosť, život, ochranu životného prostredia, potrebujeme koordinovať tieto aktivity so všetkými nástrojmi, ktoré e, vytvorili sa v Európe na tento účel a sme pripravení podporiť implementáciu E, takých inovácií tým, že sa bude štandardizovať, ale aj, že sa zabezpečí, aby sme dokázali sprevádzať implementáciu inovácií, adaptáciou pravidiel. E, stále sa reviduje základné nariadenie EASA, čo e, vlastne predpokladá, že EASA bude zohrávať koordinačnú úlohu v budúcnosti vo výskume a vývoji. Takisto sa predpokladá, že EASA by mala byť e, intenzívnejšie zastúpená na medzinárodnej scéne. Mm, bolo tam veľmi silné stanovisko Európskeho parlamentu k týmto dvom témam a ďakujem vám za vašu podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán e, riaditeľ, ďakujem za vašu e, prezentáciu. A teraz prejdeme k diskusii s riaditeľom Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. Koľko ste? 4 roky? 4 roky ste riaditeľom. Dobre. Pán Píper ako prvý. Budem hovoriť po nemecky. Veľmi pekne ďakujem za prehľad, ktorý ste nám dali a za perspektívu, čo teda má EASA pred sebou naplánované. Myslím si, že sú tam pôsobivé oblasti, keď myslím napríklad na registráciu lietadiel, to robíme takisto pri tých kolejových vozidlách s železničnou agentúrou a podobne. Takže ten európsky jednotný trh určite sa opäť e, o kúsok e, zdokonalí a vaše predstavy sú pôsobivé, radi vás podporíme. Napriek tomu by som chcel položiť kritickú otázku nazývate sa European Authority in Aviation Safety. A zároveň máme e-agentúru, ale nazvime organizáciou Eurocontrol. Oni sa nazývajú Eurocontrol na bez, zabezpečenie e, leteckej dopravy, takže to je vlastne ten, to isté meno. Eurocontrol má 41 členských štátov, vy máte 32 a uh, stiažujete sa, že máte nedostatok prostriedkov. Nebolo by to možno na zváženie intenzívnejšie spolupracovať s Eurocontrol, využiť synergický efekt, aj keď mnohým je asi jedno, či to spadá pod Európsku úniu, EÚ, hlavne nech je to pragmatické, hlavne nech je to efektívne a žiadne paralelné štruktúry. To je prvá otázka. A druhá otázka, ste veľmi hrdí na výzvu Európskeho parlamentu urobiť viac v tom nariadení EASA, aby to bolo európskejšie. Ja som sa na to ešte raz pozrel a čo mi nie je jasné, je, že prečo EASA má teraz dostať úlohu certifikovať vybavenie letísk aj budov letištných v celej Európe veď máme normy, štandardy, ktoré sú národne uznané, ktoré sa prenašajú na ďalšie členské štáty, na čo teda potrebujeme európske normy. Nie je to nejaká zdvojená byrokracia, ktorá opäť bude stať veľa peňazí. Peniaze potrebujete a tu vlastne spôsobujeme nejaké náklady, ktoré nie sú nevyhnutné. A tretia otázka, tým eh, na, núdzovým plánom, tak povedia teda ak eh, sa na letisku niečo udeje, tak EÚ chce mať v budúcnosti právo zasiahnuť, eh, čiže nejaké silnejšie právo dohľadu pre členské štáty alebo nad členskými štátmi, aspoň tak je to teda v tom nariadení, ak som to správne pochopil, ale možno nám to ešte vysvetlíte, do akej, ako ďaleko to zachádza, ako vy potom ako členské štáty, ak by bol problém na letisku, ako môžete alebo chcete zasiahnuť. Ďakujem. Thank you very much. Kolik Kohlíček. Ďakujem, pán kolega Kohlíček. Ďakujem, pán predseda. Ja som e, viackrát hovoril o tejto téme aj s väčšinou veľkých e, frankofónnych e, šéfov. No ocasión. Mal som teda príležitosť hovoriť po francúzsky. Neviem, z akého dôvodu, ale v posledných dvoch rokoch EASA uplatňuje rovnaké normy a rovnako na veľké ako aj na úplne malé lietadla. Čiže na úplne ľahké, ultra ľahké lietadla. To je určite nezmysel. To je ako keby ste uplatňovali rovnaké normy na automobily a bicykle. Samozrejme, to by mohlo narušiť európsky trh v tomto segmente. A mohlo by to pochopiteľne vyvolať aj e, isté reakcie zo strany výrobcov, lebo v poslednom čase som videl, že by ste chceli zmeniť kategórie ultralahkých e, lietadiel LSA a podobne. Čiže to je moja prvá otázka. Prečo? Je to totiž v rozpore s európskym produkciou, ktorá je vysoko rozvinutá, ktorá exportuje oveľa viac ako veľké letecké spoločnosti a samozrejme tu vzniká otázka, či by sme mali podporovať tento segment priemyslu. Druhá otázka. Je skutočne nevyhnutné, aby ste schvaľovali aj malé lietadla s kapacitou až do 19 pasažierov, či je potrebné, aby v tomto prípade boli vykonané všetky veľmi nákladné testy, pretože pre rozvoj tohto segmentu tu nehovorím o veľkých lietadlách, ale o tých menších, je to, je to pre nich totiž trocha drahé. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj Patrikovi za jeho prítomnosť aj za jeho správu. Otázka je stále tá istá. Hovorili sme o nej aj v iných výboroch a to je, že úloha tejto agentúry je, spočíva v zabezpečení bezpečnosti leteckej premávky, ale toto zahrňa celý rad e, rôznych e, tém, ako je, sú technické e, normy alebo rôzne procedúry, normy alebo aj spôsoby zabezpečovania e, bezpečnosti, safety v angličtine, e, ktoré nie súvisia celkom s technikou, ale sú to skôr, tak súvisia skôr s policajnou aktivitou. Čiže je tu otázka, kde sa vlastne začína e, bezpečnosť leteckej premávky a kde sa končí. Uh, táto bezpečnosť. Vieme, že v súčasnosti sa uvažuje o zákaze eh, laptopu v letoch do Spojených štátov. A druhá otázka, ktorú by som chcel položiť, je, akým spôsobom by sme mohli vyjadriť prácu tejto agentúry, štruktúru, ako aj personál, ktorý zamestnáva, ako to všetko dať do eh, kontextu s eh, výskumnou aktivitou tejto agentúry ako je možné optimalizovať e, leteckú premavku. Vieme, že e, táto aktivita sa veľmi koncentruje v Spojených štátoch a nie natoľko v Európe. A to bola druhá otázka. Tretia otázka či samotné poslanie alebo definícia agentúry ktorú vypracovali európske inštitúcie, či je v súlade s, s skúmaním um, obchodnej misie obchodnej, obchodného poslania a či na tento účel existujú uh, potrebné prostriedky. Um, Vieme, že e, sú tu nejaké snahy zo strany EÚ o zniženie nákladov a je tu teda istý rozpor. E, zaujímalo by ma, ako riaditeľ agentúry vníma tieto otázky. Ďakujem. Ja by som chcel takisto prispieť jednou či dvoma otázkami. Ehm, v, vo výbore ITRE máme zodpovednosť aj pre bezpečnosť európskej leteckej premávky. Mohli by ste nám poradiť, ako e, zlepšiť túto činnosť? Možno, že e, jedno z možností by bolo zlepšiť e, situáciu v horizonte 2020 alebo v ďalšom výskumnom programe, ale možno, že máte nejaké konkrétne návrhy čo urobiť e, na to, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť e, v tejto oblasti. Sú tu takisto rizika e, počítačovej bezpečnosti. Aké opatrenia by sme mali prijať na to, aby sme riešili tieto rizika? Ďakujem. Ďakujem za všetky tieto otázky, pripomienky. Ak dovolíte, začnem postupne. Eh, pán Piper hovoril o vzťahu k Eurocontrol. Eh, Eurocontrol to je špecializovaná agentúra pre eh, dispečerov letových prema, letovej premávky. Čiže my sme skutočne v posledných štyroch rokoch diskutovali s Eurocontrol, ako by sme mohli lepšie spolupracovať aby sme mohli navzájom využívať e, skúsenosti, aby sme my vedeli využiť skúsenosti Eurocontrol. E, pred e, niekoľkými mesiacmi sme podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci s tým, aby sme e, predišli duplicite aktivít e, Eurocontrol a našej agentúry. V súčasnosti vypracováme tzv. technickú e, cestnú mapu, aby, cestovnú mapu, aby sme vedeli trocha lepšie zosúľadiť naše aktivity, čiže máme tu svetlo na konci tunela k infraštruktúre letísk Ehm, mandát pre e, letiska dostala EASA v roku 2009, vypracovala na jeho základe e, pred troma či 4 rokmi pravidla pre e, letiska, ktoré letiska v celej Európe reálne uplatňujú. Existujú krajiny, v ktorých s tým nie sú problémy, inde, napríklad v Nemecku je problém. Má to viacero dôvodov, o ktorých by som tu nechcel podrobne hovoriť. Otázka, či sme rozšírili tie požiadavky, ktoré už existovali na národnej báze. Áno, urobili sme to, ale pridali sme len e, také požiadavky, ktoré sú e, nevyhnutné. Existujú viaceré krajiny však, ktoré nemajú svoje vnútroštátne normy pre letiskovú infraštruktúru. Takže v niektorých krajinách sa tieto pravidlá uplatňujú ťažšie než v iných. V zásade e, v to ide o všetky krajiny sveta. A z hľadiska núdzových plánov alebo dohľadu nad bezpečnosťou e, sa nevykonáva žiadne úlohy v tomto smere, ale e, Ide o zabezpečenie toho, aby na každom letisku existovala primeraná organizačná štruktúra, ktorá by mohla prijať potrebné opatrenia v prípade núdzových situácií. Takže my, my samotní nevykonávame takýto dohľad nad bezpečnosťou, ale e, venujeme pozornosť tejto téme a tomu, aby si eh, jednotlivé letiska takýto dohľad zabezpečili. A k tomu druhému bodu, ak dovolíte po francúzsky. Odkedy som eh, tu začal pracovať, strávil som veľa času reformou certifikácie malých lietadiel, lebo viete, my e, vynakladáme príliš veľa času a energii, e, energie na certifikáciu malých lietadiel rovnako ako na veľké. Preto sme vypracovali E, cestovnú mapu pre všeobecné letisko. E, to, je, to bolo veľmi dôležité opatrenie a dnes možno povedať, že máme systém certifikácie malých lietadiel, ktorý je e, oveľa rýchlejší a menej nákladný, než tomu bolo pred 5 rokmi. A tá téma eh, ultraľahkých eh, lietadiel, to je naozaj veľmi malá časť nášho letectva. Tieto sú už eh, podrobené vnútroštátnej certifikácii a my si neželáme nič zmeniť v tejto legislatíve. Sú to práve členské štáty, respektíve niektoré členské štáty, ktoré sa snažili zmeniť prach, od ktorého má sa vykonávať certifikácia alebo sa nemusí vykonávať. Existujú isté kontrolné mechanizmy, ale existuje čoraz viac malých a stredných piriem, ktoré fungujú v oblasti ultraľahkých eh, lietadiel a ktoré žiadajú o certifikáciu ich eh, lietadiel, predovšetkým z toho dôvodu, že v Amerike, to je najväčší trh, e, tam neexistuje takýto osobitný segment alebo, alebo kategorizácia ultralight, čiže ak chcú vyvážať do Spojených štátov, tak to, musia mať tú certifikáciu. Napríklad e, s použitím tohto e, menej náročného a lacnejšieho prístupu sa nám podarilo dosiahnuť e, to, že e, sme e, certifikovali lietadla, ktoré mali potom obrovský úspech v Spojených štátoch, pretože naša certifikácia nahradila tie situácie, keď samotné členské štáty ju nerobili. A teraz, kde sa začína bezpečnosť a kde sa končí bezpečnosť leteckej premávky? Ehm, je to dôležitá téma a ehm, myslím, že možno ju vyjadriť myšlienkov, že bezpečnosť ehm, je odrazom zaistenia bezpečnosti letu. E, čiže môžete mať nejakého blázna teroristu, ktorý nastúpi do lietadla. Veľmi často sú to e, ľudia, ktorí eh, majú nejaké mentálne problémy a ktorí sa dostanú a do lietadla a napadnú eh, palubný personál. Eh, toto by mohlo ohroziť bezpečnosť samotného letu E, my teda používame túto definíciu, kde sa používajú výrazy safety proti versus security. Um, to, čo je však jasné, tá myšlienka zákazu používania laptopov v kabíne lietadla súvisí s otázkou bezpečnosti, ale e, takisto môže byť problém s uložením e, počítačov v batožine, ktorá je e, zda, neviem. plus élevé que le risque de sûreté. Et évidemment, c'est très très compliqué parce que euh, Euh, notamment les Américains. V batužinovom priestore tam môže byť tiež problém, pretože tam neexistuje zariadenie na hasenie ohňa. Euh, est-ce qu'on doit, euh, où on doit mettre la barre en termes de... Takže to sú tie problémy s uh, otázkami bezpečnosti. A pokiaľ ide o výskum, um, tu by som chcela odpovedať na otázku pána predsedu na túto tému. Myslím si, že tu potrebujeme dve veci. Poprvé, potrebujeme lepšiu koordináciu v tých oblastiach, e, ktoré súvisia s bezpečnosťou leteckej premávky. E, celá výskumná politika Európskej únie sa realizuje z, z, e, v situácii spolufinancovania, čo a pri výrobe európskych produktov, čo dáva zmysel. Ale pokiaľ ide o výskum, ktorý nie je prepojený na e, produkty, tak tu je potrebné robiť nezávislý výskum. Napríklad výskum podmienok, za ktorých môžu vybuchovať batérie osobných počítačov. To je e, takisto oblasť, kde musí zasiahnuť spolufinancovaním aj Európska únia. Alebo keď ste v lietadle a požiadajú vás, aby ste vypli svoj mobilný telefón. Sú štúdie, ktoré dokazujú prepojenie medzi fungovaním elektronického systému lietadla a e, mobilnými telefónmi. Ale tieto výskumy sa robili hlavne v Spojených štátoch. A toto sú e, témy, kde neexistuje európsky mechanizmus financovania alebo spolufinancovania. E, preto navrhujeme, aby sme my mohli e, vytýčiť takéto veľké bezpečnostné témy, e, ktoré by potom mohli byť predmetom financovania. Priemysel je pripravený nám v tom pomôcť a je pripravený už vopred E, pomôcť. A my teda pracujeme alebo spolupracujeme aj s odvetvím v tomto smere. A napokon e, sú to e, centra excelentnosti v Európe. V Spojených štátoch je 13 takýchto centier. E, niektoré z nich som navštívil princíp je veľmi jednoduchý. Napríklad e, tu majú nejaké centrum zaoberajúce sa výbušninami alebo druhé automatizáciou alebo uh, ale nevyužívajú na to veľmi ťažkopádny systém e, verejného obstarávania. Jednoducho sa v rámci univerzity zriadi takéto e, centrum e, excelentnosti a to je príklad, ktorý by mohla nasledovať aj Európa. A napokon k otázke pána Enrique, to je obchodné, obchodné poslanie. Skutočne často dostávame otázku, ako môžete zostať nezávislí, keď vás financuje letecký priemysel. E, nás patrí, financuje priemysel, ale aj jeho konkurenti, takže to zaručuje našu nezávislosť. A vždy, keď sme mali nejaké problémy, kde bolo skutočne potrebné eh, vydať bezpečnostné stanovisko, nikdy sme sa neriadili komerčnými alebo finančnými hľadiskami. Môžem vám zaručiť, že až doteraz sme rešpektovali eh, eh, aj nielen ten e, priemysel, ktorý nás financuje, ale aj konkurentov a to zaručuje nezávislosť našho fungovania. No a na záver pomôže k bezpečnostným rizikám a počítačovej bezpečnosti. Počítačovej bezpečnosti sú dve témy, na ktorým sa, ktorým sa musíme venovať. Poprvé, osveta a pripravenosť. Osveta znamená, že musíme si uvedomiť, že existujú ľudia, ktorí pravdepodobne budú útočiť na letecké systémy. Pripravenosť znamená, že každý relevantný aktér v oblasti letectva musí mať vlastné systémy zvládania rizika. Treba to monitorovať, musí to robiť každý. To je prvý pilier. Druhý pilier je výmena informácií. Žijeme v dobi, kde sa situácia mení, Okamžite je veľa informácií k dispozícii neustále a musíme zaistiť, aby všetci relevantní aktéry mali informácie o rizikách, útokoch, riešeniach. by sa zvládali útoky. Pracujeme na týchto dvoch aspektoch. Poprvé, by sa zaistilo, že všetci aktéry budú mať systém počítačovej bezpečnosti, by si uvedomili možné rizika. My veľa času na konferenciách vysvetľujeme ľuďom, aké sú rizika, čo sa deje. A druhý aspekt, my vytvárame sieť, na ktorou, ktorí v reálnom čase vymieňajú všetky relevantné informácie o počítačových rizikách a útokoch, ktoré sa dejú. Takže investujeme do týchto dvoch aspektov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše informácie možno, možno dobré angažovať aj Európske výskumné centrum, pretože z hľadiska produktového výskumu je to zodpovednosť Európskeho spoločného výskumného centra. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem. Pán riaditeľ, Patrick Key, by som sa ospravedlnil za zlú výslovnosť vášho mena. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu, odpovede do diskusiu a teraz bod číslo 6 zenia pre rozsah pre Eh, aktivity v letectve a príprava ale opatrenia od roku 2021. Hovoríme inak návrh ETS na zmenu existujúcej legislatívy, samozrejme s cieľom s cieľom rušiť ETS na leteckú doprostredí krajín. No a legislatíva mala byť prijatá do konca roka, takže máme lehotu, pretože súčasná legislatíva poskytuje výnimky len do konca roku 2017. Naším spravodajcom je pán kolega Werner Langen. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja pri tej obrovskej účasti poviem stručne. A iste si všetci prečítali ten text a preklad, tak ako pán predseda povedal, ide o nariadenie o zmenu smernice o systéme obchodovania s certifikátmi na skleníkové plyny v letectve. Hlavnou spravodajkyňou je kolegyňa Julie Gerling vo výbore Envy a výbor pre dopravu a ITRE majú predložiť stanovisko. No a toto je návrh to niekto chápem správne, aj hlavná spravodajkyňa a stanoviská e, majú podporu. Tak je to aj v mojom návrhu. Ide o to, aby systém obchodovania s emisiami, ktorý začal platiť 1. januára 2012 EU a od roku 2014, v roku 2014 bol upravený kvôli narušeniu hospodárskej súťaže. Táto výnimka ktorá sa zdala nevyhnutná na to, aby sme dnes nevyhodňovali európske podniky. Asi tento postup, túto výnimku by sme mali predložiť. Dôvod je mimo iného aj diskusia 610-2016 nové všeobecné zhromaždenie Medzinárodnej leteckej agentúry stanovil cieľ stabilizovať emisie leteckého dopravy na úrovni z roku 2020 no a od roku 2021 zaviesť nástroj medzinárodný na základe tohto systému, ktorý sa volá korzia Carbon Offsetting and Reduction Chain for International Aviation. Na základe tohto systému komisia predložila návrhy aby obmedzené použite platilo aj ďalej po roku 2017 a ďalej výnimka pre leteckých dopravcov, ktorí spôsobujú emisie menej ako 1000 tón ročne, bola predlžená. Komisia dostať úlohu parlamente a, a parlament a radu informovať o medzinárodných zmenách aktuálnej situácie a príprava mm, dať komisie kompetenciu mať delegované e, akty. Netýka sa to certifikátov, certifikátov a lineárneho redukčného faktora, ktorý, ktorého hodnota ostane zachovaná. Máme málo času, tak je to presne zadané tak aby sa to ukončilo, navrhuje to sekretariát po diskusii o stanovisku, aby sme do konca tohto týždňa 12.00 11.6. je lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov a 21.6.2017 budeme hlasovať o našom stanovisku a v Envy bude sa hlasovať 11.7. a ja môj návrh podporuje komisiu, ale Konečné úpravy, tie najdôležitejšie sú v tom, že Európsky súdny dvor nedávno rozhodol, že zaradenie letov z tretich krajín na letiska Európskeho hospodárskeho priestoru to nie je proti medzinárodným pravidlám, aj keď takáto úprava by spôsobila, vyvolala veľké konflikty hlavne s Ruskom a USA a preto my žiadujeme, aby táto časť bola vyškrtnutá. A druhá dôležitá časť, eh, ja verím v stabilitu medzinárodnej dohody, alebo teda verím tomu až tak, ako to opisuje komisia. A preto, tak, preto navrhujem okrem žeročných správ, by som chcel požiadať komisiu alebo uložiť im povinnosť, aby sa znížiť svoje meradlá, ale súčasne byť ambiciozná, zostať príkladom pre svet, by sa snažiť príjmať eh, hodnotenie eh, ako Korzia, ktorá vznikla v 2021 a existujúci európsky systém a tento systém mohli fungovať eh, súčasne, čo sa teraz navrhuje ako výnimka. To je môj návrh. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja myslím, že kolegovia, ktorí sa tým zaoberajú, si to všetko už prečítali. Ďakujem pekne, drahý kolega. Pani De Monte, SAD, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Len jedna stručná pripomienka je absolútne nevyhnutná, aby sme niečo robili, pretože sektor dopravy znamenal 30% nárast v porovnaní s roku 1990 a už teraz to všeobecný nárast objem leteckej dopravy je vyšší. Dobre súhlasím s textom spravodajcu alebo autora stanoviska. Súhlasíme, opatrenia komisie sú ambiciozne o 40% do roku 2030. A to malo E, mali znižiť emisie v porovnaní s rokom 1990, ale autor správne poznamenal, že treba zohľadniť a treba tvoriť istotu a jasnosť pre operátorov aerolínie. Je dôležité, aby ten text bol rýchlo prijatý. Môžeme dodržať lehotu a dodržať aj pravidlá v systéme ETS čo sa týka leteckej dopravy. Okrem toho je dôležité, v roku 2017-2020 bol zachovaná súčasná, súčasný rozkaz, rozsah pôsobnosti, to znamená teda len lety v rámci európskeho hospodárskeho priestoru. Existuje EATA, neviem celkom presne, či toto opatrenie sa bude aplikovať globálne a preto rozhodnutia o systéme ETS mali byť posunuté po roku 2020. Potom bude možno viac istoty v tom, ako vyzerá táto medzinárodná dohoda a aké budú zámery našich medzinárodných partnerov. Ale je dôležité, aby EÚ a členské štáty boli pripravené, aby sa dal alebo zhodnotí systém po roku 2020. No a preto Európsky parlament mal úzko spolupracovať s Európskou komisiou, aby otázku emisí leteckého priemyslu riešili. No a v podstate podporujem toto stanovisko. My sme videli aj pozmeňujúce návrhy, ale možno ešte navrhnúť niektoré úpravy, tak ehm, bolo jasné, aby sme zastili, aby to bolo čo najrychlejšie uplatňované. Ďakujem pekne. Pani Viering. Dobrý deň, pán predseda. Všetci ostatní ďakujem spravodajcovi za návrh stanoviska a súhlasím s kolegami, ktorí hovorili, že to obsahuje dobré prvky. Ja súhlasím so smerovaním, zameraním na sektor leteckej dopravy, pretože tento musí byť čo schopnejší. Vy, ste, a vy tam hovoríte aj o lehotách a súhlasím s prácou ICAO. Treba nájsť rovnováhu medzi životným prostredím a hospodárstvom, medzi stimulmi a pravidlami ale je tam ešte pár bodov, ktoré v stanovisku chýbajú a ktoré by som rada zohľadila. Najskôr, alebo poprvé, ja som za záven tému a viem veľmi dobre, aké dôležité je letisko pre národné hospodárstvo a miestnú ekonomiku. A preto na to, aby sa našla e, rovnováha medzi environmentálnymi ambíciami a konkurencieschopnosťou, nášho leteckého sektora. No a preto sú aj za nasledujúce veci. Príjmy dostaneme tie, aby sme mali investovať do výskumu. Máme program Green Sky a myslím, že investície do výskumu by mohli priniesť konkurenčnú výhodu pre letecký priemysel, ale Môže to byť aj nová zbraň v boji proti klimatickým zmenám. Po druhé, MKO musí priniesť výsledky v nejakom nejaké lehote, to je pozitívne, pretože ak chce EU byť priekopníkom v tejto oblasti, tak musí ísť dobrým príkladom. No áno, my sme vyvinuli tlak na ICAO a to vedie k tomu, sa dosiahnu skutočné pokroky, kam musí dostať možnosť spieť rokovania do úspešného konca. A stále je to medzinárodná organizácia. Nie je vždy jednoduché dohodnúť sa, preto je dôležité, aby mali pripravený aj plán B a boli pripravení na všetko. Ja sa teším na ďalšiu dobrú spoluprácu s ďalšími kolegami. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Dalunde, mene zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Žijeme vo svete problémami životného prostredia a emisie z hľadiska dopravy stále rastú. Nie je možné, aby to pokračovalo a preto zelení navrhujú následovnú vec. Od roku 2021 Európska únia mala implementovať je COSEA, eh, v rámci súčasného ETS 50% emisí malo byť vyločených eh, na letoch, kde krajiny implementujú KOSA národnými opatreniami. Po druhé, musíme zvážiť celé klimatické dopady leteckej dopravy, no a klimatické dopady leteckej dopravy Eh, okrem CO2 sú 3 až 4 krát vyššie ako ostatných sektorov. No a preto treba aplikovať multiplikátor minimálne na úrovni 2 na emisie. Letecká doprava musí je zodpovednosť eh, dopady na životné prostredie. Nemôžu vyšovať svoje emisie ďalej a preto podporujeme od roku 2021 lineárny redukčný faktor na záver v rámci ETS. Gratis alokácie by mali vidieť len sektoru s veľkým rizikom sídlenia to neplatí pre leteckú dopravu. Aj výrazne vyššou emisné certifikáty by mali preto mať plnú akčnú cenu certifikátu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, milý kolega. Pán Siliky Otis, v mene Gô, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pre našu skupinu je hlavný cieľ, aby emisie z letecké dopravy boli obmedzená na to, aby sme dostali, dosiahli klimatické ciele a chránili životné prostredie. Je dôležité a pre veľkých znečisťovateľov prísne pravidlá a myslíme tým hlavne na lety, ktoré sú v rámci Európskeho hospodárskeho prístroja, môžeme pripúšťať výnimky a pri nedodržaní pravidel treba prijať sankcie. No a konkurencieschopnosť treba podporovať, to sa neustále opakuje, ale tento cieľ nemôže byť postavený proti ochrane verejného zdravia. Certifikáty treba milovať podľa prísnych kritérií a gratis certifikáty môžu byť pridelené len vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné. My myslíme, že potrebujeme európsky systém, ktorým regulovať fungovanie trhu, ktorý sa ale nereguluje, alebo nes, nes, neriadí len pravidlami eh, trhu. A treba, aby spoločnosť išla do popredia. K tomu patria ochrana životného prostredia a verejného zdravia. Z toho jasne vyplýva, že ide o to, aby letecká doprava niesla svoju zodpovednosť. Dobre, Jaromír nič nehovorí, takže pani z Grafa, sa oddelenia na DG Climate dostane slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. A dobrý deň vám všetkým želám. Na úvod by som rada poďakovala pánu Langenovi za veľmi rýchle predloženie návrhu stanoviska. ďakujem všetkým ostatným za príspevky. Ako viete, návrh komisie, a to bolo uvedené v mandáte existujúcej legislatívy, prijatie na zhromažení ICAO uznesenia mechanizmu Korsa, čo je e, čo hovorí o svete e, emisí z leteckej dopravy po roku 2021 nie sú to tie ambície, o ktoré sme sa snažili, ktoré sme mysleli pri začiatku rokovaní, ale aj napriek tomu musím povedať, že to je veľmi e, vítané, vítaný rozvoj Takže v každom prípade to vítame aj po Parískej dohode, pretože ako mnohí povedali, a s ohľadom na zvyšovanie objemu dopravy a tým aj zvyšovanie objemu emisí od eh, sektora letectva potrebujeme oveľa viac, aby prispel k cieľu stanovenému v Parížu, Paríži. Uznesenie je to je prvým krokom, ale tak ako povedali, no ešte treba veľa urobiť na to, aby Korsa fungovala v roku 2021 podľa plánu. Ja by som rada upozornila dve konkrétne aspekty. Poprvé, musíme sa dohodnúť na tom, čo budeme nazývať pravidlami pre implementáciu systému, čiže súbor pravidel a tých najdôležitejších aspektov systému, ktoré súvisia s transparentnosťou, štovaním kvalitou, takže to všetko to všetkom sa rokuje v rámci ICAO a my samozrejme to veľmi pozorne sledujeme a to viacej, pretože tieto elementy sú kľúčové pre integritu a účinnosť systému. Ďalšia vec je, že dosiahneme, tak samozrejme to bude treba implementovať na domácej úrovni v príslušných krajinách. To budeme tiež pozorne sledovať. Takže v podstate návrh komisie zohľadňuje plnej miere tento kontext a na to, aby sme podporili prebiehajúce rokovania. tak sa rozširuje obmedzený rozsah spôsobnosti, ktorý platí teraz a my sme sa rozhodli ísť rovnako cesto ako čo rozhodlo zhromaždenie minulý rok. No a druhá vec, a to je veľmi dôležitou súčasťou návrhu, je naplánovať revíziu, keď bude jasné, ako bude Corsair sa implementovať v rámci ICAO a aj ostatnými partnermi v tretich krajinách. Niekoľko zásadných aspektov aj v návrhu komisie. Vy, pán predseda, ste to tiež na úvod spomenuli, že musíme postupovať veľmi rýchlo s prijatím tohto návrhu do konca roka. Takže sme pripravení na uľahčenie tých e, a sprostredkovanie tých rokovaní s vami do konca roka. Inak by sme sa vlastne automaticky vrátili k tomu plnému rozsahu, čo by sa stiahalo na všetky medzinárodné lety. Druhá vec, je dôležité, aby súčasná derogácia spolu s revíziou nám umožnili správne zvládať situáciu, preto sa osvetíme v nadchádzajúcich rokoch, čiže aby bol možný medzinárodný rozvoj. A zároveň sa musíme začať pozerať na revíziu ETS, vrátanie teda toho, čo urobiť v EEA. Samozrejme, prikladáme veľký význam tejto uh, revízii. Musíme ju veľmi dobre pripraviť, veľmi dobre to musíme posúdiť, teda situáciu v ICAO. A takisto sa musíme pozrieť na to, čo je potrebné v EÚ, pokiaľ ide o tú, ten príspevok aviácie k, čl, klimatickému č, cieľu 2030. Čiže potrebujeme byť konzistentní, mať to na pamäti. Myslím, že určite tak včas urobíme, ako som už povedala, keď budeme mať jasno e, zo strany ICAO, Myslíme si, že by sme nemali nejako predbiehať výsledky tohto posúdenia, ehm, či už nejako explicitne ehm, umožniť jednu alebo druhú alternatívu. Radšej to nechať otvorené, pretože chceme mať ehm, v príprave k dispozícii celý rad alternatív. Takže toľko k tej prvej diskusii. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za možnosť diskutovať. Ďakujem pekne. Last remarks, final. A posledná pripomienka Pán Werner Langen, ďakujem pekne. E, ďakujem kolegyni a komisii za podporu. Po druhé, emisie CO2 síce narástli v leteckej doprave od roku 1990, ale letecká doprava sa strojnásobila v medzinárodnom meradle, najmä medzi Áziou a Európou. A tá skutočnosť, že sme si zvolili iné mechanizmy a že e, zníženie dosahujeme novými motormi, CO2 na kilometr a pasažiera, to je znateľné, je to o mnoho viac než tých 30%, ale ten náraz je určite témou a pripomínam si veľmi tú zásadnú diskusiu spred 50, 15 rokov, keď sme v roku 2000 ktorí zaviedli tento systém emisí a e, úspešne to nebolo preto, pretože stále e, sa e, navrhovali nejaké doplňujúce alebo rozporúplné opatrenia. Keby to bol iba systém obchodovania s emisiami, tak by to bolo mnoho jednoduchšie. Rok 2012 e, teda zahrnul aj leteckú dopravu, o to sme veľmi e, bojovali. Bolo to aj kontroverzné proti hospodárstvu. No ale potom sme skonštatovali, že e, dochádza k obrovskému skresleniu hospodárskej súťaže, ak to neupravíme na medzinárodnej úrovni. A preto medzinárodná úroveň je tá najdôležitejšia aj pre komisiu. E, E, ktorá sa teda snaží medzinárodne rokovať o spoločnom systéme. Preto sa chcem poďakovať a pri všetkých tých cieľoch ochrany klímy si kladem otázku, že prečo komisia potrebovala ešte pol roka po medzinárodnej konferencii, tá vlastne bola 6.10.2016 e, a 31.12.2016 to vlastne už vypršalo, takže mm, meškáme, pretože ten návrh bol predložený neskoro. Nie preto, že my by sme tak dlho o tom rokovali, ale súhlasím s tým, aby sme to rýchlo schválili. Ďakujem a očakávam pozmeňovacie návrhy kolegov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegovia. Ďakujem všetkým tieňovým eh, spravodajcom eh, zástupkyni komisie. Ďakujem veľmi pekne. Lehota na predloženie pozmeňovacích návrhov je 1. jún 2017. O 3 dní. O 3 dní, dámy a páni, nemáme veľa času. Ďakujem pekne. A ďalší bod programu ITRE e, v misia v Rige, Lotyšsku, e, úrad Ofi, e, Berec, v apríli debriefing. No. Výbor ITRE vyslal trojosobovú delegáciu do Rigi, do, do úradu BEREK. Je to Európska agentúra, ktorá podporuje prácu regulátorov elektronických komunikácií. A ITRE pracuje na návrhu komisie o Bereku. Pravodajcem je pán Tošenovský a Pán Tošenovský to našťastie je, takže by som mu rád, by som ho poprosil, Evžen, rád by som vás poprosil, aby ste sa teda vyjadrili k tejto vašej návšteve v Lotyšsku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem Ježi za slovo. Z účastníkov som tu teda len ja Takže poviem svoj pohľad na celú tú návštevu. Myslím, že bola veľmi dobre načasovaná, pretože v tom istom čase e, sa preberá a pripravuje legislatívna správa o Bereku a tým, že sme tam boli tri delegácie, teda, e, pardon, trojčlená delegácia, teda spravodajca a dvaja tieňoví spravodajcovia. Myslím si, že to bolo úplne v pravý čas. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za veľkú pomoc a profesionálnu a vynikajúcu organizáciu kancelárie ITRE Robertovi Wilkinsonovi menovite, pretože si myslím, že počas tých dvoch dní e, malo to, bolo to naozaj veľmi časovo krátke a zvládli sme sa dozvedieť, oboznámiť s tým, čo bolo pre nás veľmi dôležité. V prvom rade, e, asi by s tým súhlasili aj kolegovia, e, hovorili sme sa o tom, e, na nás zapôsobila veľká profesionalita kancelárie v Brige, ktorá teda nie je veľká. Je to do, čo do počtu malý útvar, počtu ľudí, ale na vysokej profesionálnej úrovni a naozaj zvládajú svoju prácu, ktorá je komplikovaná a v budúcnosti bude ešte e, jej význam narastať a zvládajú to veľmi dobre. Čo bolo dôležité, e, bolo, že sme sa zoznámili s fungovaním, pretože aj prezentácia z pozície Bereku bola naozaj na najvyššej úrovni a diskusia bola veľmi pre nás dôležitá. Zaberek tam bol prezident eh, Soriano a budúci nástupujúci predseda pán Ungl, ktorí nám prezentovali pohľad Bereku v tej živej forme, to, čo bolo pre nás veľmi dôležité a zároveň účasť riaditeľa kancelárie v Rige pána Laso Ignáca bola pre nás veľmi zaujímavá, pretože E, tieto informácie sme mali teda priamo z prvej ruky. Tá diskusia sa viedla aj smerom k pripravenej legislatívnej norme, ktorú v tejto dobe e, preberáme a mala byť na hlasovaní niekedy v júli tohto roku. Jednak z toho vyplývalo, že kancelária Berek, keďže to je špeciálna forma, kedy kancelária Bereku a Berek ako taký fungujú naozaj veľmi dobre a niekoľkokrát nám bolo zdôrazňované, že sa za tú dobu podarilo zladiť a vytvoriť systém veľmi dobre fungujúcej dohody príjmania a hlasovania o zložitých rozhodnutiach na pôde Bereku dodržiavajúc maximálnu neutralitu národných regulátorov, čo vieme, že vôbec nie je jednoduchá vec. A preto aj otázky, ktoré zazneli, zazneli k navrhovanej úprave komisie, kedy by malo dôjsť k určitej organizačnej zmene, aby to bola agentúra priamo riadená a nám povedali, že naozaj ten systém duálneho prejednávania sa veľmi osvedčuje, má prvky vysokej nezávislosti vyjadrenia Bereku a nechceli by tento systém meniť, pretože by to mohlo zo sebou priniesť mnoho nepríjemných situácií pri rozhodovaní jednotlivých národných regulátorov. Ja ako spravodajca si veľmi uvedomujem, že musíme byť veľmi opatrní, aby sme túto veľmi dobré a na vysokej profesionálnej úrovni fungujúcu organizáciu, aby sme tam teda nevytvorili nejaký zásadný problém, pretože tak ako sa preberá legislatíva Bereku, tak sa preberá aj kódex, a do budúcnosti to bude znamenať značné zmeny a zaťaženie. Tá návšteva bola dôležitá v pravý čas, dostali sme veľmi zásadné informácie a pokúsime sa ich spoločne začleniť do legislatívnej normy, ktorú prerokovávame. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Stošanovský teda spolu s Konštanc e, Krel a Kristianom Karinšom ste boli na tejto misii a teda e, vyzdvihli ste, čo treba regulovať. Takže je to agentúra, ktorá mm, dobre funguje, treba robiť všetko, aby sa to teda napravilo. Takže ďakujeme ešte raz za túto správu a ďakujeme za názor, že to bol dobrý výjazd do Rigi. Srdečne blahoželáme a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu ITRE, misia v Nemecku a Polsku. Pani Kudrická, Kabezon Ruiz, Giring, Matias, a jeden muž. Pán kolega Dalunde, ktorý je prítomný, takže bolo vás tam 5. Pani Kobezon Ruiz je tu. Ak by ste teda mohli povedať pár slov o e, svojej misii do Nemecka a Polska, boli by sme vám povďační. Ďakujem pekne. Budem veľmi stručná. Ako viete, zajtra sa bude hlasovať o správe, čo bol vlastne účel celej tejto cesty. A všetci, ktorí sa zúčastnili, to považovali za veľmi dôležité, aby sa tá správa mohla vypracovať. Čiže boli sme v Berlíne, v Nemecku, aby sme sa teda oboznámili s tým, ako funguje táto súkromná verejná spolupráca ako to funguje so spoluprácou s veľkými firmami. No a potom sme chceli navštíviť e, veľkú východnú krajinu, aby sme teda pochopili ich e, problémy s účasťou na e, programe, takže mali sme stretnutie v Berlíne a navštívili sme jedného z najväčších producentov leteckých motorov. Čiže to je súčasť eh, tej dôležitej výskumnej práce, eh, pokiaľ ide o zníženie emisí CO2 v leteckej doprave. No potom sme ešte navštívili Bombardier Transportation, čo je svetový teda líder mm, v železnici, tiež sú aktívni v Berlíne, v Nemecku a Chief to Rail. Ship to Rail Čiže oni e, tiež sa na tom podielajú. No a potom tieto súkromno-verejné e, partnerstva sú v centre pozornosti e, súkromný sektor, prispieva teda k rozbehnutiu in, in, výskumu v leteckej doprave a pokiaľ ide o spolupráci a spolupracuje na univerzitách spolu teda s Clean Sky 2. No a regionálna spolupráca je podpísaných 12 takýchto dohôd o spolupráci s členskými štátmi. V súvislosti s týmto projektom ide teda o vysokorizikové investície z pohľadu hospodárstva, ktoré majú takto získať podporu. Samozrejme, Brexit je v tejto súvislosti zaujímavý a súkromný sektor, ktorý investuje do e, výskumu a inovácií. No a aký je pomer investícií e, súkromného sektoru k rozpočtovým prostriedkom, no a potom ešte je tu otázka Clean Sky 3. Na druhý deň sme boli v Polsku. Na univerzite, kde sme mali dve schôdzky. Na prvej išlo o inovačné a vedomostné spoločenstva KEC, a išlo o podporu pre inovácie a výskum. Takže mali sme, mm, teda vypočuli sme si veľmi podrobnú e, prednášku. Týka sa to e, iniciatívy zdravie, to je jedna z najväčších na svete, tam sa riešia veľké výzvy, napríklad udržateľnosť e, zdravotníctva, zdravý životný štandard, štýl alebo teda vysporiadanie sa s demografickou zmenou, v druhej prednáške išlo o fungovanie participácie, teamingy, twinningy a tak ďalej. No a to bolo tiež veľmi zaujímavé. Viac sme sa dozvedeli o rôznych prekážkach pri účasti, čo vysvetľuje, prečo v týchto krajinách je tá účasť taká relatívne nízka z pohľadu Horizon 2020. Na druhej schôdzi sme sa stretli so zásobcami výskumných centier a vypočuli sme si aj inštitucionálne stanovisko a potom sme mali aj zástupcov riaditeľov, teda konferenciu riaditeľov tejto Polskej univerzity a išlo o komplexnosť programu Horizon 2020 Čiže opäť sa ukazuje, že je tam potenciál na zlepšenie, pretože byrokracia je ešte veľmi ťažko pádna. Zameranie bolo na inováciách, na chýbajúcej podpore v zdravotníctve a išlo aj o geografickú koncentráciu účastníkov, aby sa teda prijali opatrenia, aby aj iné regióny a výskumníci boli do toho viac zapojení. Potom téma kolektivity Ide o skupinu expertov. Skúsenosti a kompetencie sú dôležité kritérium v horizonte 2020 to sú tie témy, ktoré sa preberali a aj nejaké problémy, ktoré boli vyznuté a bolo to pre nás teda veľmi informatívne a určite to bude všetko v správe. Ďakujem pekne. Thank you very much, madam. Um, Hm, veľmi pekne ďakujem. Pripomínam, že vy ste zodpovedná za správu k horizontu 2020 správe ITRE a určite to bolo pre vás užitočné, ako aj pre kolegov tieňových spravodajcov. Um, pán Tošinovský je zase zodpovedný za nariadenie BEREK. Zajtra, vážení kolegovia, o 9. máme zasadnutie koordinátorov a o 10. hlasujeme vo výbore ITRE. Čiže vidíme sa o 10. That's